Right, uh, Takže dobre, dámy a páni, otváram toto plenárne zasadnutie. Môžeme schváliť program rokovania. Nevidím výhrady, takže program rokovania je schválený. Ešte budeme schváľovať zapisnice z predchádzajúceho zasadnutia 8. a 9. februára tohto roku. Poprosím vás tiež o schválenie zápisnice. Ďakujem pekne. Schválené. A teraz mi dovolte krátke vyhlásenie ako predseda by som sa vyjadril k tomu, čo sa udialo pred rokom. Prosím, zaujmete svoje miesta v sále. Vážení kolegovia, pán komisár, pri, milí priatelia, presne pred rokom, dnes pred rokom, Brusel, naše hostiteľské miesto a samotné srdce Európskej únie, našej únie, sa stalo terčom útokov, ktoré šokovali Európu a celý svet. Dnes je prvé výročie týchto činov, týchto útokov a naše myšlienky smerujú k nevinným obetiam, a k mnohým zraneným, myslíme aj na príbuzných a priateľov tých, ktorých život sa zmenil navždy a ich bolesť pretrváva. Nezabúdame a nikdy nezabudneme na to, čo sa nám stalo pred rokom. Ja na to určite nezabudnem, pretože sa to týka aj ľudí, ktorí mi boli veľmi blízki, dokonca jedného člena mojej rodiny. Ale tieto udalosti nás na jednej strane mohli hlboko zasiahnuť, ale nedaj, nedovolme, aby vyvolali v nás nenávisť. Nezabudneme na to, kto sme a aké hodnoty v Európe vyznávame. Sú to hodnoty ako solidarita a sloboda a tieto budú mať vždy prednosť pred nenávisťou a terorom. Pred rokom som povedal, že život sa nezastaví že budeme žiť ďalej, že budeme pracovať a som presvedčený, že to tak bude aj napriek všetkému. Nevzdáme sa ani v tých najneznesiteľnejších situáciách, ani dnes, ani zajtra. Vaša prítomnosť dnes v tejto sále je tiež preukazom, no, preukázaním toho rozhodného postoja, ktorý zdieľame. Stojíme tu spoločne a rešpektujeme aj vzájomné rozdiely. A tieto nás tiež spájajú, lebo vieme, že máme tie spoločné hodnoty. Ukážme tým druhým, že Európa je pevná. Poprosím o krátke vyjadrenie sústrasti minutou ticha. Ďakujem. A teraz, dámy a páni, budeme pokračovať. Ďalším bodom programu je vyhlásenie pána komisára Andrea Okajtesa, ktorý má na starosti oblasti zdravotníctva a bezpečnosti potravín. Budeme sa zameriavať hlavne na perspektívu regiónov. Vážený pán komisár, sme radi, že ste nás navštívili na tomto plenárnom zasadnutí a už sa tešíme na to, ako budete hovoriť o podpore Európskej komisie našej politike. Zaznamenali sme eh, eh, dopad na energiu, potraviny a aj vodu. Sektor potravín e, spôsobil taktiež, teda tento sektor spôsobil taktiež e, stratu biodiverzity. Teraz máme 17 merateľných rozvojových cieľov a tieto sú priamo či nepriamo naviazané na polnohospodárov. Pred nami je veľká úloha, aby sme prehodnotili náš potravinový systém. Takže čo môžeme urobiť v Európe, aby, Európ, aby produkcia potravín bola udržateľnejšia? Musíme zmeniť spôsob, ako sa stravujeme, ako konzumujeme a aj ako e, žijeme. Musíme chrániť ekosystémy, aby e, sme mohli v budúcnosti zdravo žiť potrebujeme skrátiť e, potravinový reťazec, teda pokiaľ ide o zásobovanie potravinami a musíme zabezpečiť udržateľnosť tohoto sektoru. Každé jedno e, z troch detí e, v školskom veku trpí obezitou, takže potrebujeme už rovno na školách začať vychovávať deti k zdravému spôsobu života a zdravej strave. Preto musíme sústrediť pozornosť aj na zdravú zloženie stravy. Potrebujeme sa na tieto výzvy pozrieť aj, aj ako na príležitosť, aj na nové modely podnikania a ide o to, aby aj náš vidiek bol zaľudnený patrične a nakoniec 47 miliónov ľudí a 15 miliónov podnikov sa nachádza na vidieku a správna, správne konzumovanie vyživných látok je tiež súčasťou našej kultúry, tak povediať. Povedz mi, čo ješ, ja ti poviem, kto si. Z hľadiska gastronomických tradícií v našich regiónoch a územiach nemôžeme, proste sú to veci, ktoré nemôžeme ignorovať. Náš výbor vyzýva, aby sme v Európskej únii mali udržateľnú politiku, veľmi široko zameranú. Týka sa to samozrejme aj produkcie potravín, spotrebiteľskej politiky, aj rozvoja na vidieku. Dámy a páni, dávam teraz slovo nášmu priateľovi a dobrému priateľovi, komisárovi Andriu Kajtisovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Slovo, pán predseda. Pán predseda, podpredsedovia, vážení členovia výboru regionov, milí priatelia, ktorí rovnako zmýšľate. Som veľmi rád, že dnes môžem k vám prehovoriť na tomto plenárnom zasadnutí. Chcem zablahoželať ku tomu, že eh, dnes sa prijíma ozaj udržateľná politika v oblasti potravín. Teším sa na to, že si vypočujem ešte viac o praktickom prístupe toho, čo navrhuje EÚ a čo navrhujete vy. Dôležité, aby sme mali e, jasný a pomerne jednoduchý prístup ku zdravej strave a za rozumné ceny. To je dôležité taktiež. Naše mesta často sú odrazom opaku. Je mnoho takých častí miest, kde sa podáva fast food a je ťažké zohnať čerstvú zeleninu alebo ovocie. Rád by som v tomto zmysle zdôraznil aj význam e, plánovania a urbanizácie a s týmto súvisí aj mestská doprava, rekreačné zóny v mestách a tak ďalej. Zdravé životné prostredie je cestou ku zdravšej spoločnosti. Mesta a regióny to nie sú len miesta, kde sa nakupuje a stravuje. Samozrejme, máme aj ekonomické, teda hospodárske a výrobné centrá a ako sa zdá, mesta práve že sa stali miestami, kde sa predávajú lokálne výrobky z lokálnych regiónov. A e, preto je veľmi dobre zdôrazňovať tento aspekt, e, lokálna produkcia, lokálna spotreba. S týmto súvisí povedzme aj aspekt vareného obstarávania, aj sociálnej politiky, aj zásobovanie podpravinami. Toto môže prispieť k tomu, že dĺžka života sa predlží a bude to finančne náročné, menej náročné na rozpočet. Takže vždy, keď mesta a obce nakupujú, tak e, napríklad do svojich kantín alebo v iných stravovní, tak e, musia mať na mysli zdravie občanov a taktiež aspekt, ktorý sa týka toho, že tieto potraviny je čo najvýhodnejšie nakupovať práve v danom regióne. Ide o to, aby nenastávali problémy, ktoré sú nepramirané, takže pre všetkým zdravotné problémy v dôsledku nezdravého stravovania. Takto sa tým správnym prístupom dá vytvoriť určitý model zdravého života v regiónoch. Ústredným záujmom občanov, pokiaľ je o zdravé stravovanie, je aspekt všeobecnejšieho záujmu o etické postupy v rámci odvetvia, potravinárskeho odvetvia. Súvisí to aj s udržateľnosťou zásobovania potravín. potravín. V novembri minulého roku komisia prijala materiál, ktorý sa týka agendy udržateľného rozvoja, ktorá začala v roku 2013. A v rámci tejto agendy sa vyžad... volá po lepšom prístupe. Je tu proste tzv. potravinová agenda a týka sa až agendy do roku 2030 a súvisí to aj s demografickými zmenami, pracovnými príležitostiami a tak ďalej. Proste to je tiež súčasť agendy komisie. Aj napriek obmedzeným prírodným zdrojom a napriek dopadom klimatických zmien, keď temer v podstate, keď sa očakáva, že v roku 2050 tu bude žiť asi 10 miliard ľudí, aj napriek tomu treba zabezpečiť zdravú stravu, ktorá bude dostatočne vyživná. Aby sme v tomto cieli dosiahli úspech, tak potrebujeme jednak viac potravín, ale potrebujeme eliminovať e, odpad a potrebujeme produkovať potraviny kvalitnejšie. Asi 800 miliónov ľudí už teraz hľaduje a, a organizácia FAO už teraz na, poukazuje na situáciu, že je neakceptovateľná. V Európskej únii asi 800 milió- pardon, 88 miliónov tón potravín sa vyhodí proste každý rok. A e, hovoríme tu o stratách 133 miliard eur. Je to škandálne. Ja verím, že všetci by ste boli radi, keby ste dostali ďalších 143 miliárd eur, ktoré by prúdili do vašich miest, do vašich regiónov, ale proste tie peniaze sa akoby vyparili. Proste je potrebné znižovať aspoň 50 eh, odpad, potravinový odpad do roku 2030. To je významný cieľ A to súvisí jednak s produkciou aj so zásobovacím reťazcom. Vieme, že tieto veľké straty e, môžeme zamesiť. Musíme samozrejme bojovať aj proti klimatickým zmenám, pretože aj e, pri tejto produkcii sa e, zhoršuje situácia v skleníkových plynoch asi 8 Ďalej treba bojovať proti podvyživé a hladu. Po tretie, podporujeme vytváranie nových pracovných príležitostí aj cestou nových potravinových reťazcov, kde sa kvalita e, produkcie maximalizuje. A chceme e, jednoznačne zabezpečiť e, priame zásobovanie potravinami rovno od producenta, od polnospodára na trh. Je potrebné v plnej miere prehodnotiť, ako produkujeme, ako dostávame na trh tie produkty, ako ich predávame. Ako sa hovorí, e, dobre sa nájsť na raňajky, podiel sa o obec priateľom a večeru daj nepriateľovi. Samozrejme, nemusíme si hľadať nejakého nepriateľa, nie o tom hovorím, ale jedzme zdravšie a nevyhadzujme potraviny. Tento systém prevencie potravinového odpadu je veľmi významný akceptom, aspektom a ten sa tiež chceme sústrediť. Komisia má, alebo prišla s novým balíkom obehovej ekonomiky a Cieľom je posilniť efektivitu využívania zdrojov, zvýšiť konkurencieschopnosť, udržať, e, teda zabezpečiť udržateľnosť rozvoja a vytvárať pracovné príležitosti. Toto si samozrejme vyžiada konkrétne kroky zo strany všetkých aktérov, spoluprácu a spoločné úsilie v rámci celého potravinového reťazca. Komisia nedávno zistila, že E, straty na potravinách a e, odpad e, sa dá znižovať a je to zaujímavé súkromných aj verejných inštitúcií. A OSN má za cieľ do roku 2030 znižiť na polovicu potravinový odpad. Členovia tejto platformy majú veľký záujem na to, aby sa podelili svoje skúsenosti z danej oblasti a aby sa úspešné modely mohli Eh, uplatňovať na novo aj inde. Preto bude významnou aj prevencia eh, vytvárania potravinového odpadu v EÚ. Máme veľký záujem postupovať cestou rozvojových cieľov a udržateľného rastu. Toto úsilie sa naplní aj cestou metodiky, ktorú Európska komisia prináša v spolupráci s členskými štátmi. Podporujeme taktiež darovanie potravín, ktoré, a ta, tie potraviny, ktoré nie sú vhodné e, už pre ľudskú konzumáciu, tak sa môžu používať povedzme ako krmivo, niektoré typy potravín ako krmivo pre zvieratá a pritom to nie je nejaký kompromis hľadiska kvality potravín. Dámy a páni, ďakujem vám ešte raz za to, že ste ma pozvali, aby som sa prihovoril vášmu výboru. Veľmi rád si teraz vypočujem vaše reakcie a vaše názory aj z regionálnej perspektívy. Neviem si predstaviť Európsku úniu bez regionov a bez lokálnych komunít. Viete, že vaše názory sú pre mňa veľmi dôležité a celkovo aj z, inštitút, z toho charakteru inštitucionálneho rámca Európskej únie. Dovolte mi ešte jednu otázku. Máte pravidlá, na to, ktoré by sa týkali nevytvárania potravinového odpadu? To je moja otázka na vás. Ďakujem. Right, uh, thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz si vypočujme našich členov a začneme podľa poradia, podľa politických skupín, že podľa veľkosti skupín sú tu určité časové sloty. Začneme z EPP na 4 minúty. Pán Arno Kombačev, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za jeho slova, pretože to iba zvýznamňuje dôležitosť tejto témy pre celú Európu a aj to, že komisia si uvedomila, že v týchto oblastiach je nutné začať konať a preto aj gratulujem k tomu, že sa urobili účinné iniciatívy, ktoré v súčasnosti prebiehajú a aj zo strany výboru regiónov, pokiaľ ide o tému plitvania s potravinami, bolo prijaté dôležité stanovisko, vtedy bol spravodajcom pán kolega Osi Martikainen a ja by som chcel zablahoželať komisii k obehovému hospodárstvu a balíčku obehového hospodárstva Ide tu o skutočnosť, ktorá už z etického uhla pohľadu vlastne je neakceptovateľná. že stále veľa ľudí na svete trpí hladom a tretina celosvetovej potravinovej produkcie sa vlastne vyhadzuje. Téma však ide aj nad rámec týchto úvah, pokiaľ ide o využívanie vyprodukovaných potravín, samozrejme vyhýbanie sa plitvanie potravinami. Mali sme dnes dopoludňa v kantíne výboru regiónov podujatie. Jeden z mála príkladov, ako sa dá vyhnúť plitvaniu, je tu skutočne príkladom kantína vo výbore regiónov, pretože tie potraviny potom idú ďalej do charitatívnych organizácií, aby sa tie potraviny skutočne zužitkovali, ale predsa ešte tu veľa práce, máte pravdu, pán komisár, sú to práve komúny, obce, regióny, krajiny, ktoré tu môžu oveľa viac prispieť. Iniciatíva a stanovisko, ktoré sa ešte dnes predebatuje, ide nad rámec tej témy plýtvania s potravinami, pretože ide tu skutočne o taký holistický prístup celej európskej potravinovej politiky. Počuli ste to, zdôraznilo sa to, pokiaľ ide o spracovanie potravín, to je kľúčový prvok eh, pracovných príležitostí pracovných miest v Európe, predovšetkým pokiaľ ide o vidiecký priestor, to je jeden z aspektov, ale ďalší aspekt, ale to s tým určite aj súvisí, je využívanie zdrojov, aj zaťaženie vlastne zdrojov a životného prostredia. Sú tu pozitívne externé prvky, samozrejme je tu aj kultúra životného prostredia, ale potom sú tu aj negatíva, ktoré s tým súvisia, ohľadne toho, ako sa využívajú, zneužívajú, využívajú tieto zdroje a súvisia s tým ďalšie efekty. A je tu predovšetkom o internalizáciu týchto pozitívnych externých efektov, aj pokiaľ ide o nákladovosť, to znamená, ide tu o politiku životného prostredia, ale aj zdrav- zdravia, správne ste na to podotkli, Ide tu predovšetkým v rámci spotreby o to, aby sme sa zdravo stravovali, aby sme urobili určitú prevenciu v oblasti zdravovania a ide tu predovšetkým o vzdelávanie a výchovu, pretože veľa potom súvisí aj s kultúrou a ide tu o otázku identity, keď hovoríme o tom, čo jeme, že vlastne tým sme podľa toho, čo jeme. A my sme vlastne, a nesmieme zabúdať na tie najla, najchudobnejšie rodiny a to ešte si vyžaduje z našej strany veľa práce. To stanovisko, ktoré som pripravoval a ktoré si zaslúžilo aj veľkú podporu, kvala Bohu, tam sú obsiahnuté niektoré konkrétne prvky, napríklad na jednej strane samotná skutočnosť, že by malo byť možný v budúcnosti aj teritoriálne referencie, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, tieto treba teda zohľadniť, musí byť možné, aby sme v školách, v škôlkach, v nemocniciach jednoducho mohli povedať, že my chceme regionálne e, okruhy posilniť, chceme menej prispievať k znečisťovanie životného prostredia, tým, že sa tam potraviny budú transportovať, CO2, klíma, to sú všetko dôležité témy. Chceme robiť všetko preto, aby jednoducho tá udržateľná, blíz, prírode blízka výroba bola dnes na základe súčasných predpisov, kde to nie je možné, bola zlepšená a posilnená v budúcnosti. Ide tu predovšetkým aj o posilnenie, vlastne už sa urobilo viacero v tomto ohľade, ale ešte sa dá urobiť viac, posilnenie malých poľnohospodárských podnikov v tých ťažších regiónoch, pretože ťažké to je predovšetkým v tých horských regiónoch a v takých komplikovanejších geomorfologických regiónoch posilniť tie malé okruhy malých výrobcov. Takže tu mimoriadne myslím práve na týchto a takisto ide aj terminológiu. Vy ste na to, pán komisár, poukázali a už tým končím. Pokiaľ ide o otázku plýtvania s potravinami, treba si pripraviť analýzu a nástroj na to, aby sme vôbec poznali to plýtvanie, ale to takisto sa týka aj pokiaľ ide o výrobu potravín takým spôsobom, že to bude šetrné k životnému prostrediu. Musíme sa pozrieť pre všetkým na termín ako udržateľnosť a potom musíme spôsobovať aj informácie. To znamená nie ešte nejakým komplikovaným označovaním, etiketážov, budeme zaťažovať producentov. To nie. Musíme to zjednodušiť a pokázať napríklad iba kladkou informáciou, že tento druh potraviny bol vyprodukovaný e, podľa platných pravidiel. To je teda všetko z mojej strany. Prepáčte, že vás prerušujem, ale musíme sa držať času. Ďalší rečník je Karsten Uno Petersen od socialistov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Ďakujem za príhovor pána komisára. Ja si myslím, že oblasti zdravia sa týka aj jednotlivých štátov. Je to dôležitá téma, o ktorej treba hovoriť, kde si musíme stanoviť spoločné opatrenia. Väčšina týchto krajín vlastne je zo strany hospodárstva pod tlakom a to znamená, že aj zdravotníctvo sa dostáva do tlak. A to znamená, že musíme všetci urobiť viac za menej. A preto je veľmi dôležité, ako vlastne to stanovisko uvádza, aby sme si vymieniali overené postupy, aby sme sa poučili jeden od druhého, aby sme si stanovili benchmarky. Zdravie to nie je iba zdravie ako také. Je tu o sektor, pokiaľ ide o predpoklady, ktoré sa vytvoria pre ostatné sektory. A preto by komisia sa mala sústrediť na to, aby objasnila to, ako vlastne zdravotníctvo zasahuje alebo podporuje do ostatných sfér života. Môže to byť napríklad trh s prácou, kde dobre účinné zdravotníctvo môže byť všetko preto, aby ľudia jednoducho po chorobe alebo po nehode mohli sa vrátiť späť do práce. Kvalita zdravotníckého sektora sú veľmi dôležité milníky na to, aby dobre fungoval pracovný trh zdravé Zdravá populácia je kľúčovým predpokladom na to, aby jednoducho sa pracovná sila mohla nasadiť a tým sa zabezpečiť rast v celej Európe. Ale vyžaduje si to aj určité predpoklady, na to poukázal pán predseda ako aj komisár. Je tu predovšetkým o sektor životného, e, tých potravín a takisto aj poľnohospodárstva. My spoločne budeme prepracovať spoločnú poľnohospodárskú politiku a našim želaním, aby sme mali dobrú politiku, kde sa budeme môcť sústrediť skutočne na to, čo jeme a čo pijeme a akým spôsobom sa toto vyrába a produkuje, pretože to je veľmi dôležité. Máme pred sebou veľké výzvy, predovšetkým pokiaľ ide o obezitu, pokiaľ ide o rezistenciu na baktéria v súvislosti s antibiotikami a potrebujeme príliš veľa pesticídov pri výrobe potravín. To spomínam iba niektoré z príkladov, ktoré budeme musieť v budúcnosti riešiť ak chceme zmeniť naše návyky stravovacie, ak chceme dosiahnuť ekologickejšiu výrobu a tým dosiahnuť aj lepšie zdravie, tak je veľmi dôležité, aby komisia išla príkladom a takým spôsobom môže prispieť k tomu aj pán komisár, aby bol skutočne na špičke tohto nášho úsilia. Vlastne aj z tých vašich slov som toto rozumel Polnospodárska politika Európskej únie sa sústredí predovšetkým na to, aby sa predávali tie potraviny priamo tam, kde sa produkujú. Avšak v tejto oblasti sa dá ešte veľa zlepšiť. Čím viac tých ohníviek v tomto reťazci je, tým sa tie potraviny predražujú a tým menej zarábajú polnohospodári a tým viac sa potom vlastne aj plitvá. Je veľký rozdiel, pokiaľ ide o, o ceny potravín pretože vlastne situácia v jednotlivých krajinách je odlišná. Komisia predložila cieľ, že by chcela skrátiť tie reťazce od producenta k spotrebiteľovi. A tu by som sa chcel spýtať, či by pán komisár nemohol nám povedať, či vie, či sú tu nejaké krajiny, ktoré si stanovili špecifické cieľ, aby skrátili tento reťazec. Predrečník poukázal aj na to, že čo je dôležité v kontexte boja proti plitvaniu s potravinami, poukazuje na to aj správa, že táto téma musí byť zohľadnená aj v rámci spoločnej poľnospodárskej politiky a jej reformy. Mohla by komisia podporiť ten cieľ, ktorý je tu stanovený, alebo sú tu snad nejaké iné ciele, ktoré si komisia stanovila na to, aby sme dosiahli naše spoločné ciele? No, takisto by ma zaujímalo, či sú tu ešte ďalšie ciele, pokiaľ ide o udržateľnú politiku v oblasti potravín. Na záver, pán komisár, by som vás chcel požiadať, aby ste prišli aj k nám do Južného Dánska. My sme zašli veľmi ďaleko, pokiaľ ide o vývoj v tejto oblasti. Máme napríklad v oktobri týždeň potravín a dostali už ste aj pozvánku a chcel by som vám povedať, že ide tu o oblasť, ktorá je veľmi dôležitá v rámci robotizácie poľnohospodárstva. Vítam samozrejme a všetkých ostatných. Ďakujem pekne za Alde, pán Martikajne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za skutočne veľmi zaujímavú prezentáciu. Chcel by som zablahoželať aj pánovi Kompačerovi, pretože jeho stanovisko je veľmi dobré a je to vlastne doplnenie toho, čo sme vo výbore regionu doposiaľ robili. Viacerí rečníci už spomenuli túto tému, avšak ja by som tie takisto chcel povedať pár slov, pokiaľ ide o problémy v oblasti potravinového sektora, predovšetkým pokiaľ ide o tú mesovú krízu, ktorá súvisí s brazílským dovozom mesa. To znamená, len sa tu meso vyváža z Európy, ale aj dováža a s tým súvisí aj tá najnovšia kríza, keď sa napríklad zamyslíme nad celosvetovou úrovňou, tak sú tu viaceré druhy potravín, ktoré ešte stále nesplňajú tie kritéria, ktoré by mali splňať. To znamená, čo môže Európska únia urobiť v tom duchu, aby mohla bojovať proti takýmto nebezpečným potravinám, ktoré sa dostávajú na trh v Európskej únii. A čo sa dá urobiť napríklad v prípade podvodov? Keď hovoríme o spoločnej poľnospodárskej politike a jej budúcnosti, čo môžeme urobiť v tom duchu, aby sme spotrebiteľov uistili, ako môžeme bojovať proti plitvaniu potravín a ako môžeme bojovať proti plitvaniu zdrojov, čo môžeme urobiť proti celému tomuto problematickému okruhu. Všetko poukazuje na to, že potrebujeme silnú spoločnú poľnohospodárskú politiku, pretože to je jedna zo súčastí našej ambície chrániť životné prostredie a s tým súvisí vlastne aj sektor zdravotníctva a Týmto sa vlastne dostávame napríklad k otázke nacionalizácie. Na spoločná poľnohospodárska politika, aby sa dostala znovu na tú štátnu úroveň, to nie je udržateľné. Treba povedať, že ten potravinový reťazec musí byť skrátený a musia sa potraviny vyst- dať vystupovať, odkiaľ prišli a kam idú. Toto sú všetko otázky, ktorým sme sa venovali už aj v kontexte po- spoločnej poľnohospodárskej politiky ale treba povedať, že spotrebitelia sú tí, ktorí si nakoniec vyberajú, ktorí robia to finálne rozhodnutie. My však môžeme urobiť všetko preto, aby spotrebitelia robili rozumné rozhodnutia. Potravinový reťazec nám môže priniesť väčšiu hodnotu, keď budeme menej potravín plitvať, budeme plitvať menej energie. To sa týka tak spotrebiteľa, ako aj výrobcu. Na záver by som sa chcel poďakovať pánovi komisárovi, pretože komisia teraz vlastne zriadila takéto fórum, ktoré sa snaží bojovať proti plýtvaniu potravín. Ja som členom tohto fóra ako člen výboru regiónov a teraz tí najlepší experti sa venujú riešeniu tohto problému na to, aby sa našli riešenia problémov, ktoré sa riešili alebo ktoré boli spomenuté v rámci úvodných slov pána komisára. Dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenia a odpovede na tieto problémy, a ja samozrejme sa teším vždy, keď príde pán komisár. Teraz dostane slovo pán Eročesky, nech sa páči za Európsku alianciu. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, stení kolegovia a kolegyne. V mene Európskej aliancie by som chcel vyjadriť tú česť, ktorú máme, že prišiel medzi nás pán komisár a že sa takto prejavil ochotný zúčastniť sa diskusie o potravinovej bezpečnosti. Napríklad Uli Beck, pred 30 rokmi nemecký filozof, hovoril o rizikovej spoločnosti a povedal, že bude špecifická hierarchia hodnot, skôr či neskôr, ktorá sa vytvorí v budúcnosti a hovoril o otázke vyhýbania sa rizik týkajúcich sa životného prostredia, a tých, ktoré súvisia s výrobou potravín. Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť ako koncept, to je vlastne výsledok tej myšlienky udržateľného rozvoja. Ide o koncept, ktorý s tým úzko súvisí. Potravinová bezpečnosť a zabezpečovanie potravinovej bezpečnosti je takisto niečím, čo spoločnosť vždy môže iba oceniť. Miestne vlády a ich úloha, predovšetkým pokiaľ ide o vidiecký priestor, tieto budú, tá ich úloha bude oveľa významnejšia práve z toho z praktického hľadiska, pretože potravinová bezpečnosť je kľúčová, kľúčová v oblasti programovania miestnych rozvojových stratégií, ktoré vychádzajú z tých skrátených potravinových reťazcov, o ktorých hovoríme. A Európska únia nadviažem na to, čo povedal pán komisár, je v tejto oblasti v podstate najlepším systémom v tejto oblasti celosvetového hľadiska. Avšak treba povedať, že vždy to niečo stojí. Je to veľmi nákladné a vidíme napríklad, že lepšie potraviny, drahšie potraviny sú vytlačené z trhu potravinami, ktoré majú horšiu, nižšiu kvalitu, a sú importované, dovezené zo zahraničia, Európski spotrebitelia sú veľmi spokojní s vysokými štandardami výroby potravín, avšak ľahko sa to dá otriasť, pretože Európa je tak importérom ako exportérom potravín, ale je predovšetkým o inovácie a rovnaké podmienky hospodárskej súťaže. Európa môže poskytnúť dostatočné množstvo kvalitných potravín za dobré ceny pre všetkých. To sú otázky, ktoré jasne demonstrujú vlastne rozmer toho problému a otázka teraz pre pána komisára, do akej miery európska politika môže zaručiť, že budeme môcť poskytnúť a zabezpečiť potraviny na najvyššej úrovni a urobiť všetko preto, aby sme mali potraviny pre všetkých. Ďakujem pekne a za AK, EKR dostane slovo pán Kolek. Ďakujem veľmi pekne. Želám všetkým pekný deň. Vážený pán komisár, pán prezident, kolegovia a kolegy, nechcem sa v mene e, výboru regionov poďakovať za prítomnosť pána komisára. Chcel by som vám, pán komisár, povedať, že naša skupina analyzovala napríklad stanovisko ohľadne potravinovej bezpečnosti veľmi detailne z pohľadu miestnych úradov naprieč celou Európskou úniou a môžem vás uistiť o tom, že ide o tému, ktorá je veľmi dôležitá. Myslíme si, že potraviny, ktoré my vyrábame na základe tých prírodných zdrojov, ktoré máme, E, tieto potraviny sú rovnako dôležité ako vzduch, ktorý dýchame a vodu, ktorú pijeme. Je to určitá, prírod, je to tá určitá základná danosť, ktorú tu máme a musíme to patrične aj ohodnotiť. Chcel by som vám mene EKR povedať, že nechceme hovoriť o otázkach, ktoré sa týkajú práve zdravotníctva, pretože si myslíme my, že toto by malo zostať v kompetenciách národných štátov, Avšak, keď hovoríme o udržateľnej výrobe potravín, tak sme presvedčení o tom, že ide o tému, ktorá je veľmi dôležitá. Preto musíme robiť všetko preto, aby sme zaručili pri tých jednotlivých riešeniach, ktoré sú na, na regionálnej, národnej, európskej úrovni, aby vždy to boli naši spotrebitelia, ktorí budú mať prístup k bezpečným potravinám, potravinám, ktoré sú jasne označené, pokiaľ ide o ingrediencie prostredníctvom etiketáže, prístup k potravinám, ktoré jednoducho budú bezpečné. Myslím si, že môžeme poukázať aj niektoré negatívne tendencie, ktoré bohužiaľ vidíme v kontexte potravinovej politiky, kde vlastne tie skrátené reťazce medzi výrobcom a spotrebiteľom, konzumentom sa predlžujú, pretože do toho vstupujú väčšie korporácie. Keď hovoríme o výrobkoch, ktoré sa vyrábajú a vzdialujú od miestneho poľnohospodárstva, ale nadobúdajú na význame. Takisto, keď hovoríme o chemických látkach, aditívach, ktoré takisto sú veľkým problémom a vidíme, že to potom má priamy negatívny dopad na zdravie ľudí. Nechceli by sme však príliš zasahovať do každodenných rozhodnutí našich spotrebiteľov, konzumentov. To neznamená, že by sme nemali urobiť viac na národnej, regionálnej a európskej úrovni, aby sme urobili všetko preto, aby potraviny, ktoré kupujeme, boli bezpečné a aby tie označenia potravín skutočne potvrdili, že tieto potraviny aj bezpečnými sú. Myslím si, že všetky tie stanoviska, ktoré prijímame, by mali sa uberať týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte 4 krátke príspevky. Pán Borbeli, pani Sakredeus, pán Abramovičius a ešte jeden rečník. Pán Sakredeus, bude mať 3 minúty a z ostatné iba jedna minúta. Môžeme takto obmedziť e, rečnícky čas, aby sme ostali. E, pán. Takže obmedzíme rečnícky čas takýmto spôsobom. A teraz e, dáme slovo pani Sakrede už ako spolu spravodajkyni. Jej príspevok sa týka zdravia, ale chceme dať aj slovo aj komisárovi. Takže Brigitte Sakrede už. Ďakujem. Tu som, odtiaľ to hovorím. Neskôr po obede budeme hovoriť o správe, ktorú napísala komisia a ktorá sa týka stavu zdravia v Európe. Začnem tým, že som veľmi vďačná za to, že komisia predložila tieto rozličné projekty, ktoré si majú za cieľ stanoviť a zistiť stav zdravia občanov v Európe. My si myslíme na výbore regionov, že toto je veľmi dôležitý krok zo strany e, komisie. E, čo sme však v tomto stanovisku e, zistili, a ktoré som ja napísala, je to, že chronické ochorenia tvoria e, väčšiu časť e, nákladov pre naše zdravotné systémy. Preto by sme mali niečo urobiť, aby sme sa s tým vysporiadali. Aby sme boli čo aj najefektívnejší v nákladoch e, pre na zdravotnú starostlivosť. Predovšetkým, čo sa týka starnúcej populácie. Musíme viac urobiť v oblasti prevencie. Práve prostredníctvom prevencie hm, môžeme ovplyvniť a vložiť do tohto obrázku práve stravovacie návyky. A samozrejme, musíme sa vysporiadať aj s fajčením, avšak naše stravovacie návyky obsahujú čoraz viacej tuku. A e, zvlášť obezita postihuje predovšetkým deti. Ako politici musíme urobiť oveľa viac pre prevenciu. Ja dúfam, že komisia spomenie, čo by sme spolu mohli urobiť na európskej úrovni, aby sme zabezpečili, že eh, aby sme priviedli ľudí k tomu, aby neboli takí tuční. A teraz pán Borbej, jedna minúta. Tisztelt biztos úr, tisztelt... Vážený pán komisár, vážený pán predseda, vážení kolegovia, podľa mňa, podobne ako aj v oblasti energetiky, aj v oblasti potravín by bolo dobré zaviesť označovanie a používať jasnú terminológiu a ukázať, odkiaľ je teda pôvod, aké má zloženie, aké sú znečistujúce látky a tak ďalej. Rád by som ale poukázal na jeden negatívny príklad. Máme dosť také skúsenosti s nadnárodnými spoločnosťami v tom zmysle, že v niektorých krajinách dávajú do obehu menej kvalitné potraviny a už dávno neplatí teda to, že veľkoproducenti znamenajú lepšiu kvalitu za menej peňazí. Objektívne treba preskúmať, ako sa správajú na trhu, pretože e, e, tieto veľké nadnárodné spoločnosti už využívajú služby právnikov, aby ochránili svoje záujmy. Máme na to aj príklad konkrétne u nás e, v Maďarsku. Jednoznačne treba razantne vystúpiť proti takémuto obmedzovaniu trhu zo strany veľkých producentov, ale musíme teda nielen hovoriť, ale aj konať. Ďakujem pekne. Slovo má pani Carson. OK, uh, that's Dobre, vy, vystúpenie pani Carson sa ruší a teraz pán Abramovičius. Budem hovoriť politovsky. Som veľmi rád, že eh, sme sa dnes takto stretli na tomto stretnutí a zasadnutí výboru regionov. Chcel by som sa poďakovať za to, že sa tohto stretnutia zúčastňujete a za to, že komisia odprezentovala svoj časový rámec svojho programu. Táto diskusia poukazuje na to, že jednotlivé orgány venujú veľmi veľa pozornosti práce, ktorá je naplánovaná. Je našou úlohou preto pomôcť komisii v implementácii týchto rozhodnutí v teréne. A to naprieč členskými štátmi. Zdravý životný štýl a všetko to, čo je spojené s jedlom, sú tými témami, ktoré sú v tomto veľmi dôležité. Chcel by som vám zaželať všetko dobré. A teraz pán Anstára, vážený pán predseda, prítomnosť komisára pre zdravie je potešiteľná a práve počiarkuje dôležitosť tejto agendy. Chcel by som sa poďakovať za toto angažovanosť a za túto prezentáciu. Ja vo svojom profesionálnom e, živote som sa, som sa vedecky zaoberal práve agrárnou ekológiou, kde som viedol centrum. Nie som úplne optimistický, čo sa týka toho, aké sú dopady moderných postupov na potraviny, ale samozrejme aj zaťažovanie spodných vôd, ktoré v súčasnosti nemajú žiadnu držateľnú politike masový chov zvierat nie je možné bez antibiotík. Chcel by som sa pánu Kopračovi poďakovať za jeho správu, ktorá je naozaj e, v oblasti potravín a krmív berie do úvahy. A je veľmi dôležité aby sme sa veľmi efektívne vyporiadali. Takže ďakujem veľmi pekne a myslím si, že aj ostatné príspevky budú prezentovať oveľa e, dodatočné zlepšenie. No a teraz pani Bobdin. Pani Daniel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán komisár, pán spravodajca, ďakujem veľmi pekne, že ste sa dotkli tejto téme. Chcela by som sa vrátiť k téme e, mrhania potravinami. E, samozrejme, v zásade e, by sme preferovali, aby bol miera mrhaných a vyhadzovaných potravín na nulo. A s tým musíme byť veľmi opatrný. pri, e, a predovšetkým pri recyklácii odpadu, ale je to práve označenie, ktoré spôsobuje mrhanie potravinami. To sú práve pravidlá, ktoré sa týkajú e, systému e, závodného stravovania. Napríklad, ako náhle jedlo už bolo spracované a zohriaté, už nemôže byť po, použité znovu. No, tu je veľké protirečenie E, tieto pravidlá by mali e, zabraňovať e, takémuto mrhaniu. Musíme zabrániť, aby, aby každý mal, musíme podporiť to, aby každý mal rovnaký priestor. Takže posledný rečník, nech sa páči. Toto je téma, ktorá je nesmierne veľmi dôležitá, ktorá z nás zaujíma všetkých aj jednotlivé. Ja mám takisto jednu otázku, pretože tú otázku eh, poznáme všetci veľmi dobre. Akým spôsobom kontrolujeme jedlá, ktoré sú poskytované občanom, ktorí chcú byť eh, si istí tým, čo jedia. Chcú vedieť, čo jedia, chcú vedieť, či e, nie nejedia niečo nezdravé. Nech sa páči, komisár má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi eh, rád, že hovoríme o tejto téme. Eh, som rád, že sa uberáme s tou stanoviskom eh, v rovnakom smere. Ďakujeme za výbornú správu a výborné príspevky. Ja plne súhlasím s vašimi pripomienkami a návrhmi ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jednu eh, dôležitú eh, záležitosť. Kolegovia z EKR odprezentovali stanovisko, že tieto záležitosti musia byť v kompetencii členských štátov. Chcem poukázať na definíciu eh, zdravia, ktoré sú zverejňované Svetovou zdravotníckou organizáciou. Je to je to sociálne, fyzické a mentálne e, zdravie a blahobyt. To je samozrejme, hovoríme o členských štátoch, ktoré to majú v kompitácii. Avšak hovoríme o eh, výrobe, hovoríme, že jedny výrobky prechádzajú z jednej e, krajiny do druhej, ktoré majú vysoký obsah tukov, cukrov, E, či chemikálii. Dáme, skutočne to dokážeme vied, e, vyriešiť iba na úrovni členských štátov, lebo pretože toto sú nadnárodné problémy, globálne problémy. Takže prosím, e, nemiešajme verejné zdravie a zdravotnú starostlivosť, eh, pretože tieto eh, sú v konečnom dôsledku úzko previazané so spoločnou polnohospodárskou politikou a ekologickými záležitosťami, ale takisto eh, previazané s mnohými záležitosťami, ktoré sú cezhraničné. Našim cieľom je blahobyt a samozrejme musíme zvládať aj tú sociálnu časť, aj tú hospodárskú Eh, časť. Bez toho, aby sme spolupracovali, je nemožné vidieť čo i len tú úzku perspektívu problémy verejného zdravia. Musíme mať k dispozícii zdravé zdroje a potrebujeme mať paneurópsku nutričnú politiku, paneurópsky prístup, rovnako ako je to v prípade spoločnej polnohospodárskej politike. A samozrejme, na to, aby sme vedeli napríklad zredukovať použitie pesticídov, ako chrániť naše vodné zdroje, energetické zdroje a tak ďalej. A preto prezentujeme aj zámer obehového hospodárstva, e, ktoré, sa, e, ktoré rieši tak odpadové hospodárstvo, ako aj recyklácia. Pretože toto ovplyvňuje regióny, členské štáty, e, mestá, obce, ale zároveň chceme vytvoriť e, paneurópsku pridanú hodnotu. E, keď to spomínam, chcel by som spomenúť našu správu z, zdravie v krátkom pohľade. Ide nám o to, aby sme vedeli riešiť v tomto širšom koncepte zdravie. Spomenuli ste obezitu detí. Včera na Malte sme mali neformálnu e, radu ministrov zdravotníctva, kde téma detskej obezity bola e, číslo jedna na dennom e, programe. Akým spôsobom by sme mali brániť deti proti agresívnej reklame a marketingu? Ako vyriešiť zdaňovacie problémy, aby sa zaviedli minimálne spoločné daňové kritéria na tabakové výrobky. Tu musíme spájať sily a samozrejme prispieť tak k zdravšej Európe a samozrejme k sociálnejšej Európe. Ale samozrejme musíme chápať, že potrebujeme v prvom rade zdravšiu Európu. Hovorím o definíciách Svetovej zdravotnej organizácie, Nehovorím o naceňovaní, e, to nemá nič spoločné e, so zdravím. My musíme zistiť, akým spôsobom e, udržiavať ľudí čo pri najlepšom zdraví a tak, aby žili čo najdlhšie. A všetky tieto veci sú prepojené. Ja som doktor, ja viem veľmi dobre, o čom profesionálne hovorím. Takže som veľmi rád, že vidím tento mesiac iniciatívy a chceme hovoriť o veľmi konkrétnych záležitostiach eh, pri eh, potravinovom odpadovom hospodárstve. Chceli mať rámec metodológie. Na ďalšom stretnutí sa pozrieme na to, akým spôsobom sa môžeme pohnúť dopredu a skonzultovať toto so všetkými z vás, aby sme mali skutočnú metodiku pri zvládaní odpadového hospodárstva vo všetkých potravinových reťazcoch od farmy až po spotrebiteľa. A toto je súčasťou takisto e, politiky zastavenia mrhania jedlom. Pýtate sa, ako vyriešiť záležitosti, ktoré sú spojené s udržateľnom, udržateľnými potravinami. Máme spoločnú polnohospodárskú e, politiku zaoberenú sa mrhaním potravinami, avšak e, nemáme nutričnú politiku v EÚ. E, pozrite sa, aké je to zložité implementovať eh, politiku Európsku komisiu eh, pre schému eh, s mliekom a školským ovocím. My vás preto žiadame, aby ste boli aktívnejší. To tu ide o škôlky, školy a nemocnice. Ide o to, aby sme podporovali miestnych výrobcov, a e, čerstvé jedlo. Včera sme hovorili o, o zmenách vo verejnom obstarávaní a pravidlách a akým spôsobom zmeniť tieto pravidlá tak, aby národné vlády mali právo nakupovať potraviny, e, ktoré by boli lokálne a tým pádom čerstvejšie. A je to predovšetkým o malých a stredných podnikoch a o možnostiach, e, ako podporiť našich farmárov ide o to, ako podporiť e, naše miestne komunity, aby boli živé. Som veľmi rád a vďačný za všetky vaše návrhy a som rád, že budeme pokračovať v našej spolupráci. A samozrejme, keď hovoríme vo všeobecnosti, vidíme, že my si plníme naše povinnosti. Pritom, keď informujeme, ako sa vysporiadať s týmto problémom a o tom, ako zmeniť pravidlá tak, aby sme nemrhali toľko s potravinami, aby sme nemrhali potravinami. A ako priviesť e, firmy k tomu, aby sa vyspo- vedeli vysporiadať aj s, e, s administratívou ja som sa zúčastnil stretnutia e, v Kodani a videli sme výborné príklady školy, ktoré učia deti, aby chápalo, čo znamená zdravé jedlo a ako vyrobiť zdravé jedlo. To bol výborný príklad a, mm, a nadviazali sme na vaše e, príklady. Mm. E, teším sa z projektov v Holandsku, v Helsinkách, na Malte, v Taliansku, pretože toto je spôsob, ako posilniť naše komunity, aby sme mali stále na očiach tie príklady tej najlepšej praxe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz mi dovolte povedať a spomenúť jeden príklad eh, z Kantiny. Bolo tam niekoľko novinárov, eh, ktorí sa na to pozerali ako na príklad dobrej e, praxe. Nehovorím o nič o kvalite jedla, ale hovoríme o mrhaním potravinami. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, teraz e, rýchlo prejdeme e, cez to stanovisko, čiže to je stanovisko pána Arna Kompačera, ktoré sa týka udržateľnej potravinovej politike. Myslím si, že bolo dobré predstavené, takže myslím, že môžeme prejsť i hneď k hlasovaniu. Takže veľmi v krátkosti, pán spravodajca. Ja som si vyčerpal časť eh, už e, predtým, preto iba v krátkosti chcel by som sa poďakovať odborníkom, e, ktorí nás podporili z vedeckého hľadiska, profesora Kompikovi a takisto by som sa chcel poďakovať všetkým, e, ktorí spolupracovali, ako aj partnerom a myslím si, že tieto návrhy predovšetkým pozmeňovacie návrhy e, vedú k tomu, aby tento stanovisko bolo ešte zlepšené. Je veľmi dôležité, aby sme vykonali pilotný projekt. Je to taká prierezová e, politika, e, ktorá v súčasnosti aj komisia má, má podporiť pilotný projekt, aby niekde v Európskej únie. Sme videli v teréne, akým spôsobom sa to presadzuje. A samozrejme, máme koniec koncov zdravia ako tému. A pretože v konečnom dôsledku ide predovšetkým o zdravie a blahobyt, ako povedal pán komisár. Takže ďakujem e, všetkým, ktorí prispeli k tomuto stanovisku. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňovacích e, návrh. A ešte posledný príspevok. Ďakujem, čo sa týka jedného bodu stanoviska kde by sme mali mať lepšiu synergiu medzi univerzitami, výrobcami potravinami, potravín a organizáciami, ktoré sa zaoberajú životným prostredím. Máme v súčasnosti výbor, ktorý sa zaoberá riadením potravín a ich použitím, a ktoré sa kombinuje celoživotné vzdelávanie na základe programu VHO o zdravých mestách. Takže máme možnosť v tomto programe. Takže opätovne ďakujem a gratulujem spravodajcovi. Teraz budeme hlasovať. Máme tri pozmeňujúce návrhy. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 1. E, spravodajca ho podporuje. Prosím, hlasujte, kto je za, kto je proti, nikto. Takže t- pozmeňovací návrh 2. E, kto je za, proti, Dobre, schválené pozmeňujúci návrh 3. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Čiže to je schválené. Teraz hlasujeme o stanovisku ako celku, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Nikto. Dobre, zdržali sa? Nie. Takže stanovisko bolo schválené jednomyselne. Ďakujem a gratulujem spravodajcovi. A teraz musíme zmeniť náš program. Teraz príjmeme pána Barniera. Ten e, prišiel, takže privítame ho teraz a potom budeme hovoriť o Brexite. All right, uh, let's continue the... Dobre, tak pokračujme. Najprv urobím krátky úvod. Vážený pán Barnie, ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie na plenárne zasadnutie a mali sme už veľmi dobrú diskusiu na konferencii predsedov Účelom vášho dnešného vyjadrenia bude práve to, že sa tu stretnete s, so šéfmi regiónov a vôbec predstaviteľmi regiónov a vy nám osvetlíte situáciu EÚ a Británie. My samozrejme rešpektujeme rozhodnutie, ktorému dospela väčšina britských voličov, ale Samozrejme, vieme, že to prináša rizika z hľadiska stability budúcej generácií. Takže napriek skutočnosti, že vaša úloha, pán Barnier, je technicky koordinovať rokovania v mene EÚ, dôsledky Brexitu nielenže budú mať nejaký abstraktný dopad na tisíce strán európskej legislatívy, ale určite to ovplyvní aj život európskych občanov, ktorí žijú a pracujú v danom regióne, a či už teda e, v Británii alebo v 20, ostatných 27 štátoch EÚ. Európska únia má záujem zachovať svoju jednotu a byť na prospech svojich občanov. Určite toto budete mať na zreteli počas celého rokovacieho procesu. Dnes naši zvolení alebo volení politickí predstavitelia e, e, sa zídu zo všetkých 28 štátov vrátane Veľkej Británie a týka sa to nielen to, kde žijú, v ktorých regiónoch, ale v podstate ide aj o to, kde títo ľudia žijú a ako podnikajú aj cezhranične v Pán Barnier, keď zapracujeme na vašu politickú kariéru, oceňujeme aj vaše postoje voči regionálnej aj lokálnej politike. A v ratifikácii alebo procesnej ratifikácie určite e, budú začlenení aj predstavitelia regionálnych parlamentov a Názory sa potom budú odrážať aj v rezolúcii, ktorá sa bude schváľovať zajtra. Takže budete mať možnosť zoznamiť sa priamo aj s obavami, ktoré vyslovia predstavitelia z regionov celé 28. A potom vlastne môžete zhodnotiť, či niektoré z našich návrhov budú môcť byť použité vo vyjednávaniach so Spaným kráľovstvom. Takže Ak Brexit znamená Brexit, potom Európska únia stále znamená Európsku úniu. Znamená to, že sa nebudeme snažiť nejak oslavovať to, čo sme dosiahli v EÚ a nebudeme sebecky hľadiť len na zvrchovanosť jednotlivých členských štátov. Myslím, že najlepší spôsob, ako obhájiť a ochrániť naše národné a regionálne záujmy je, spolupracovať, pričom budeme taktiež rešpektovať tie spoločné hodnoty. Takto teda Európska únia doteraz fungovala a aj bude fungovať. Budeme jednotní a môžeme samozrejme využiť túto krízu a pretvoríme ju na novú príležitosť. Potom regióny, mesta aj obce e, budú hľadiť na nové možnosti, ako zreformovať Európsku úniu v prospech svojich občanov. Verím, že sa vám podarí vyjednať veľmi dobré podmienky pre Európsku úniu. A teraz vám dávam slovo. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem, Markula. Prajem vám všetkým dobrý deň, dámy a páni. Vážené primátorky, vážení primátori, predsedovia vyšších územných celkov. Som skutočne rád, že vás tu stretávam. Chcem sa poďakovať aj za pozvanie pánovi predsedovi a chcem sa vyjadriť teraz k tým výzvam, ktoré súvisia s tými rokovaniami, ktoré budú ťažké, mimoriadne, ktoré vlastne začnú a úprimne povedané, vlastne je to po prvýkrát, čo sa takto verejne vyjadrujem od novembra minulého roku, pokiaľ ide o tieto výzvy, ktoré sú pred nami. Možno by sme mohli vyjadriť pár slov solidarity, pretože ako som už povedal, skutočne ťažké veci sa dejú aj v Londýne, v parlamente, Neviem presne, že aké príčiny k tomu viedli, ale treba povedať, budeme vlastne hovoriť aj o tejto téme, chcem vyjadriť tú solidaritu, moju solidaritu s úradmi a občanmi Veľkej Británie. Vážený pán predseda, dámy a páni, 44 rokov Európska únia a Veľká Británia zdieľali spoločný projekt. Už 44 rokov sme vytvárali spoločný jednotný trh. Zrušili sme vzájomné hranice, prijali sme spoločné pravidlá v prospech voľného obehu a pohybu osôb, tovaru a služieb. Vytvorili sme spoločne európske občianstvo, ktoré doplňa tie národné občianstva štátov. Skonsolidovali sme právne štáty, mierové pravidlá, demokraciu, ktoré sú vlastne bytostne dôležité pre tú európsku identitu. Takýmto spôsobom sme podporovali aj po páde Berlínskeho múru zjednotenie Európy a Spojené kráľovstvo sa preukázalo ako ambiciozná krajina, pokiaľ ide o otvorenie vlastných hraníc na vlastný trh. A takisto sme sa spoločne podielali na financovaní koheznej politiky, ktorou má bytostne prepojenie váš výbor, aby sme odstránili tie rozdiely, ktoré máme na našom kontinente. Tento spoločný projekt bude pokračovať, avšak odteraz už bez Veľkej Británie, pretože takto si to táto krajina želá. Rozhodnutie väčšiny občanov Veľkého, Veľkej Británie opustiť Európsku úniu viedla k tejto vynimočnej situácii vidíme, že Európska Veľká Británia bude formálne nás informovať o 29. marca, to znamená o pár dní, o svojej ambícii opustiť Európsku úniu a takýmto spôsobom sa spustia na formálnej úrovni eh, mesiace, respektíve dva roky formálnych rokovaní. Na základe takéhoto upovedomenia 26 hlav štátov a vlád, ako aj predseda Tusk a Juncker, budú pracovať niekoľko týždňov na predbežných orientáciách, na tých usmerneniach, ktoré budem potrebovať na to, aby som tie rokovania potom mohol viesť a budem ich samozrejme viesť v súlade s mandátom eh, Európskej rady, Európskej komisie a za súčinnosti s Európskym parlamentom, ktorý vás dnes takto prijal. Dámy a páni, Brexit bude mať veľmi dôležitý dopad tak ľudský, hospodársky, finančný, právny, sociálny a politický. Treba veľmi dobre si uvedomiť, že nedostatok nejakých kompromisov a dohôd to bude mať skutočne oveľa horšie výsledky pre nás všetkých. Viac než 4 milióny občanov, ktorí žijú na území Európskej únie, mimo hraníc Veľkej Británii, vlastne sa dostanú do situácie, kedy nebudú mať zabezpečenú istotu. Takýmto spôsobom sa situácia v podstate zhorší. Zavedú sa kontroly colné, ktoré budú viesť k tomu, že tu jednoducho budú veľké rady na hraniciach. Samozrejme, skomplikuje sa situácia, pokiaľ ide o vzdušnú dopravu, A mohol by som takto ďalšie príklady uvádzať, pokiaľ ide o situácie, ktoré sa môžu zhoršiť. Samozrejme, bude postihnutá v prípade, ak sa ne nájde dohoda aj Veľká Británia. Treba povedať, že dve tretiny momentálne dve tretiny všetkých tovarov a všetkých dohôd sú a, dohodnuté na úrovni jednotného vnútorného trhu. Avšak treba povedať, že aj Európska únia bude postihnutá, aj keď budeme naďalej požívať všetky výhody, ktoré nám prináša jednotný vnútorný trh, pokiaľ ide o výmenu tovarov a služieb. Dámy a páni, takýto scenár, že by sme sa nedohodli, to jednoducho nie je našim scenárom. To nechceme. My chceme sa dohodnúť, my chceme, aby sme úspeli, chceme uspieť nie proti občanom Veľkej Británie, ale chceme sa dohodnúť s nimi. A práve z tohto dôvodu v mene 20 všetkých členských štátov a tými týmami, ktoré ma sprevádzajú, by som chcel povedať, že naša ochota je taká, aby sa nám podarilo dosiahnuť dohodu riadnu, aby sa pripravila cesta smerom k novému partnerstvu s Veľkou Britániou, ktorú budeme musieť s touto krajinou dohodnúť. A Vzhľadom na túto príležitosť by som teraz mohol niečo povedať, pokiaľ ide o podmienky, ktoré môžu viesť k úspešnej dohode. Vážený pán predseda, dámy a páni, prvá podmienka je jednota 27 štátov. A tá ide ruka v ruke s transparentnosťou a verejnou rozpravou. 1. oktobra som sa ujal tohto úradu a stretol som sa s vládami 27 členských štátov. Za posledných niekoľko týždňov som začal druhé kolo týchto návštev e, s predstaviteľmi vlád, s odborármi a s odbornými organizáciami. V tomto období aj počas e, rokovaní budem úzko spolupracovať e, s Európskou radou, s predsedom rady Donaldom Tuskom, s e, Európskym parlamentom a jeho predsedom pánom Tajaným a so všetkými ďalšími orgánmi a inštitúciami Európskej únie. Preto, pán predseda Makula, dámy a páni, som ozaj veľmi rád, že... A preto som rád, že som dnes vo výbore regionov Častokrát som s vami spolupracoval, s vašimi členmi v predchádzajúcej dobe, keď som bol komisárom pre regionálnu politiku, pretože vy ste hlasom tých regiónov, miest, e, vidieckých oblastí a prezentujete tú rozmanitosť Európy. Jednota neznamená uniformnosť. Jednota je prvou podmienkou na to, aby sme dosiahli dohodu v rámci týchto rokovaní. Ide samozrejme aj o náš záujem a je to vlastne v záujme aj Veľkej Británii a chcem to povedať našim britským partnerom a ja viem, že niektorí z nich sú tu v tejto miestnosti, pretože v podstate konec koncov my obaja potrebujeme zjednotenú Európu na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť takúto dohodu. A doplnil by som to, ak môžem, ešte o jeden bod. Táto jednota bude ešte o to silnejšia, ak bude stavaná na transparentnosti a verejnej diskusii. A váš výbor, teda výbor regiónov, môže aktívne sa zúčastniť, a o tom som presvedčený, na tejto verejnej diskusii. Tieto rokovania sa nemôžu e, diať v utajenosti. Budeme rokovať transparentným, otvoreným spôsobom, vysvetlíme každému jednému, čo vlastne chceme a čo robíme. A počas týchto rokovaní musíme vysvetliť objektívnym spôsobom to, že čo opustenie Európskej únie znamená pre krajinu, ktorá opúšťa Európsku úniu, ale takisto aj pre ostatné členské štáty. Dámy a páni, musíme povedať pravdu. A povieme aj túto pravdu našim občanom ohľadne toho, že čo Brexit vlastne zo sebou prináša. Druhá podmienka, pokiaľ ide o dosiahnutie takejto dohody, je odstránenie neistôt, ktoré, sú, ktoré vzýšli z toho rozhodnutia opustiť Európsku úniu. Tieto neistoty sú najväčšie práve pre tých 4,5 milióna občanov. Pre polských študentov, ktorí študujú na britských univerzitách na základe rovnakých podmienok ako aj britskí študenti, britskí dôchodcovia, ktorí žijú v Španielsku a ktorí sú súčasťou španielského zdravotného systému, rovnako ako španielskí dôchodcovia. Rumúnske sestričky a lekári, ktorí prispievajú ku kvalite zdravotníctva Veľkej Británie, alebo talianskí inžinieri, nemeckí inžinieri, alebo kdekoľvek inde, ktorí si zvolili Veľkú Britániu ako miesto pre prácu, rovnako ako aj tisícky britských občanov, ktorí si zvolili rovnako pracovať napríklad v Berlíne, Ríme alebo vo Viedni. Počujeme tie ich obavy a uvedomujeme si, prečo sú znepokojení. Musíme konať efektívne účinne, aby sme im zabezpečili ich práva, práva európskych občanov a z dlhodobého hľadiska bude toto našou hlavnou prioritou a budeme na to dbať od samého začiatku týchto rokovaní. Našim motom bude občania na prvom mieste. A v tomto duchu vítam aj rozhodnutie kolegia dnesného rána, kde sa vlastne zaregistrovali tieto dve iniciatívy občianske. Tie otázky, ktoré sú v hre, sú veľmi komplikované. Ide tu o práva na občianstvo, ide tu o penzijné práva a nároky alebo prístup k vzdelávaniu. Budeme pracovať metodickým spôsobom na všetkých z týchto bodov, a nechceme vynechať žiadny z týchto detajlov bez toho, že by sme sa im venovali a vlastne už pracujeme so všetkými členskými krajinami. Bude to trvať nejaký čas, niekoľko mesiacov určite, ale potrebujeme vykonať veľmi serióznu právnu prácu so Spojeným kráľovstvom a môžeme a mali by sme sa dohodnúť čo najskôr. A je to na základe kontinuity, reciprocity a nediskriminácie, aby občania neostali v neistej situácii. Takže neistota sa týka aj regionárnych a miestnych orgánov. Hlavne v súvislosti s financovaním z európskeho rozpočtu. Pravda. Teda o kom vlastne hovoríme? príjemnatelia sociálnych fondov, teda Európskeho sociálneho fondu, čo je tam 90 miliárd eur pre všetky regióny. A tieto majú nárok na tieto prostriedky. A ide o príjemcov z Európskeho fondu pre rozvoj. Tam je to temer na úrovni 200 miliárd eur na podporu regiónov, miest a obcí, ktoré sú najmä v odľahlých, izolovaných oblastiach. Ďalej príjemcovia Junckerovho investičného plánu temer 315 miliard eur investícií, vďaka ktorým bojujeme proti klimatickým zmenám napríklad, tým, že napríklad financujeme E, večernú, veterný park v Belgicku, pomáhame v zdravotníctve aj v energetike v Británii. Príjem ďalej Horizont 2020, výskumný program, ktorý umožňuje investovať temer 80 miliard eur do vedy a do inovácií. Toto nám pomáha čeliť veľkým výzvam v súčasnosti. Takže Všetky tieto programy sú spoločne schválené ako 28. Aj, aj Spojené kráľovstvo sa toho zúčastnilo. Tak sme to e, schválili v roku 2008 a každá krajina musí splniť svoje záväzky voči tej druhej. To hovoríme jasne. Ak krajina opustí Európsku úniu, za to neprichádza samozrejme žiaden trest, neplatí sa žiadne odchodné. Ale musíme si dať do poriadku účty. Hej. Ani viac, ani menej. Briti nemusia zaplatiť ani jedno euro navyše za to, e, čo by teda neplatili, keď už nebudú v Únii. Hej. A pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, jeho občanov, podniky, regióny. Taká je situácia. Je to vzájomne zodpovedný spôsob, ako konať a pán predseda, ak mi dovolíte, treba k tomu pristupovať naozaj E, dovolte mi odcito- odcitovať e, slavného muža histórie, Winston Churchilla. Cenou za veľkosť je zodpovednosť. Toto stále platí pre Britániu aj pre nás. A tretia neistota, ktorá e, vznikla v dôsledku rozhodnutia e, Británie odísť, je aspekt hraníc Európskej únie, predovšetkým medzi Britániou a Jerskou republikou. Vieme, ako prebehol mierový program a ako sa riešila otázka Severného Jírska aj cestou dohody z Veľkého piatku. A tam práve Spojené kráľovstvo bolo jedným z garantov tejto dohody. A preto ja budem veľmi pozorne sledovať počas rokovaní aj dôsledky rozhodnutia Británie opustiť colnú úniu a teda čokoľvek, čo môže tak či onak nejak ovplyvniť dialog a mier. Takže dámy a páni, pán predseda. Audition. Dámy a páni, je tu ešte aj tretia podmienka na to, aby sme úspeli. Musíme postupovať v konkrétnych perspektívach a krok za krokom. Musíme vybudovať nové vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom na báze, ktorá bude solidná, kde bude vzájomná dôvera. To predpokladá aj to, aby sme našli, a vniesli do toho poriadok, aby sme sa držali predovšetkým princípu správneho výstupu Veľkej Británie, aby sme potom mohli v plnej dôvere hovoriť o našich budúcich vzťahoch. A musíme sa dohodnúť predovšetkým na tých princípoch odchodu Veľkej Británie. Čím skôr sa nám to podarí, tým skôr môžeme potom hovoriť o tých našich spoločných vzťahoch do budúcna. a naopak, ak neodstránime tieto neistoty, ak nevyriešime tie najťažšie veci, tak tu je možné riziko neúspechu. Istotne tu budú aj ťažké chvíle, ale dámy a páni, ja som v rámci môjho verejného života vždy si uvedomoval, aj keď som bol predsedom vyššie územného celku v Savojsku, v mojej krajine, tak vždy som videl, že sú tu prekážky ktoré sa ľahšie zvládnu, keď je pred nami určitá perspektíva. Preto treba ten problém vždy zasadiť do určitej perspektívy, do vízy. A toto chceme robiť aj v rámci týchto rokovaní s Veľkou Britániou. To znamená, aké sú tu tie perspektívy. Sú to perspektívy nového partnerstva medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Už veľmi dlho, to znamená od môjho prvého hlasovania vo Francúzsku, keď som mal 21 rokov, tak som robil kampaň za to, aby Veľká Británia vstúpila do Európskej únie, pretože vtedy sme tu mali poslancov, vtedy sme vlastne mali referendum, aby mohlo vstúpiť Veľká Británia a od tohoto dňa vlastne som presvedčený a stále som presvedčený, že sme natrvalo prepojení s Veľkou Britániou v duchu našich spoločných záujmov a hodnot. To znamená, toto nové partnerstvo je samozrejme ešte príliš čo, včasne, aby sme o tom hovorili, ale môžeme už teraz načrtnúť určité kontúry. V srdci tohto partnerstva by mala byť dohoda o voľnej výmene e, tovarov, o ktorej budeme potom hovoriť s Veľkou Britániou. Táto dohoda voľného obchodu by mala by nemala sa podobať žiadnej takej, ktorú, bude, ktorú máme už v súčasnosti s nejakou inou krajinou. Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že opustí jednotný vnútorný trh a o dva roky vlastne to bude krajina, ktorú označujeme termínom tretia krajina. O dva roky by už to mala byť teda jedna z tretich krajín. Mechanicky vlastne sa Veľká Británia ocitne v znevýhodnenej pozícii v porovnaní s ostatnými členskými štátmi a takisto už nebude ani možné participovať na princípe a la carte na našom jednotnom vnútornom trhu. Dámy a páni, neexistuje tu takýto precedens v histórii európskej, pokiaľ ide o podobný druh eh, dohody. Pretože doposiaľ všetky obchodné dohody, ktoré Európska únia prijala, z viac ako 60 s viac ako 63 krajinami, napríklad z Južnou Kóreou, nedávno s Kanadou. Všetky tieto dohody sú vlastne súčasťou takéhoto procesu konvergencie. A Brexit prináša so sebou odlišnú situáciu, pretože v súčasnosti naše pravidlá a štandardy sú integrované v rámci tých dohôd všetkých členských štátov. A to, čo teraz máme pred sebou, nejde tu o nejakú víziu konvergencie, pokiaľ ide o pravidlá, ale ide tu skôr o určitú divergenciu, ktorú máme pred sebou, ktorá môže poškodiť jednotný vnútorný trh. Musíme preto byť opatrní a budeme opatrní, aby táto divergencia sa nepretavila do nejakého dumpingu pravidel Európsky parlament bude musieť opatrný. Ja budem musieť byť opatrný, ako aj národné parlamenty. Všetci musíme byť opatrní, aj občianská spoločnosť. Myslím predovšetkým na tých, ktorí sú zvolení v mestách, v vyšších územných celkoch. Dámy a páni, ak sa na to pozrieme z iného pohľadu, tak tieto rokovania vlastne povedú k určitým problémom, ktoré môžu byť namierené proti jednotnému vnútornému trhu ako takému. A chcel by som pripomenúť, že táto dohoda, ktorá bude určitým mixom, bude musieť byť ratifikovaná zo strany všetkých členských štátov a 27 národných parlamentov. A práve preto musíme počítať s takýmito rizikami, s takýmito rizikami, ktoré som už spomenul. Preto musíme sa držať pravidiel, pravidiel, ktoré budú férové, a budeme ich musieť z oboch strán potom aj rešpektovať na to, aby sme vytvorili rovnaké podmienky. To je kľúčové na to, aby sme dospeli k správnym záverom. Dámy a páni, súhlasíme s Terezou Mek, keď povedala v poslednom rozhovore, budem ho citovať, chce odvážnu, ambicióznu dohodu o voľnom obchode s Európou. Áno, môžeme mať samozrejme ambície, ale chcem to povedať, za nás tieto ambície, a to poviem na rovinu, tieto ambície súvisia so sociálnymi štandardami, daňovými štandardami, takisto aj daňovými štandardami, ochranou spotrebiteľov, na ktoré majú právo všetci občania Európskej únie. Naznačil som, že sme prepojení na úrovni hodnot s Veľkou Britániou. Samozrejme, ide to nad rámec iba obchodu. A táto ambícia tieto pravidla dodržiavať sa pretaví aj v oblasti inovácií a výskumu, pokiaľ ide laboratória, univerzity. Hoci finančný rámec súčasný, pokiaľ ide o spoluprácu, sa samozrejme zmení v budúcnosti. Tá ambícia je tu na to, aby sme bojovali spoločne proti klimatickým zmenám. A môžeme uspieť iba, ak budeme zjednotení v duchu tých záväzkov, ktoré sme spolu prijali v Parížskej na Parížskej konferencii, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, pokiaľ ide o rozvoj, predovšetkým pokiaľ ide o náš veľký susedný kontinent, ktorým je Afrika. Naša ambícia, pokiaľ ide o vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť eh, v boji proti terorizmu, pokiaľ ide o výmonu informácií, pokiaľ ide o boj proti hybridným hrozbám, ako aj pokiaľ ide o kyberbezpečnosť. Hovorím to uvedomujúci napríklad obete útokov v Londýne, ale takisto aj obete z 22. marca minulého roku tu v Bruseli, ktoré e, prišli o život počas atentátov na letisku a v metre. Tieto ambície samozrejme máme aj v oblasti obrany. A práve v tomto ohľade treba povedať, že Veľká Británia bola vždy aktívna v rámci NATO spolu s ostatnými krajinami Európskej únie, ale aj na úrovni viacerých európskych iniciatív a operácií, ktoré súvisia so zahraničnou politikou Európsko, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu. V rámci tých dohôd a iniciatív, ktoré budú ďalej pretlačať 27 členských štátov, ktoré obhajuje aj vysoká predstaviteľka pani Mogherini. Takýmto spôsobom chceme otvoriť možnosť pre bilaterálnu spoluprácu hneď, ako to bude možné, medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Dámy a páni, bezpečnosť našich občanov Európskej únie to je niečo, o čom môžeme rokovať. Nemôžeme ohroziť bezpečnosť a nemôže sa to dávať na rovnaké vážky ako napríklad hospodárske záujmy. Hneď ako sa dohodneme, pokiaľ ide o kontúry tejto novej partnerskej dohody s Veľkou Britániou, budeme môcť identifikovať prechodné opatrenia, ktoré budú potrebné. Vieme dobre, že tento nové, toto nové partnerstvo si bude vyžadovať čas, či už ide o, o voľný obchod, alebo či už ide o iné formy spolupráce. Tieto prechodné opatrenia budú potrebné, avšak je zatiaľ predčasné hovoriť o tom. Treba však povedať, že tieto prechodné opatrenia budú ukotvené v rámci európskeho práva a v rámci predpisov Európskej únie a v žiadnom prípade nedopustíme, aby, sa, aby nastala situácia prístupu jednotného vnútorného trhu zo strany Veľkej Británie na princípe à la carte. Dámy a páni, chcel by som povedať, že Naším úmyslom je uspieť v rámci týchto ťažkých rokovaní. Sme odhodlaní, zároveň aj priateľskí, avšak nechceme byť naivní. Hovoril som veľmi úprimne, vážený pán predseda, to z tohto dôvodu, aby sme všetci si dobre uvedomili, aké to máme podmienky na to, aby sme úspeli. Chceme na úrovni 27 spracovať transparentne, aj pokiaľ ide o diskusiu s verejnosťou, chceme odstrianiť tie neistoty, ktoré nastali po rozhodnutí Veľkej Británie opustiť Európsku úniu, predovšetkým pokiaľ ide o prospech občanov, pokiaľ ide o rozpočty európskych krajín, aj pokiaľ ide o nové hranice Európskej únie. Po tretie, chceme to zasadiť do konkrétneho poriadku, ako budeme postupovať v súlade s tou perspektívou, o ktorej som hovoril. Chceme vytvoriť solidnú bázu, pokiaľ ide o naše budúce usporiadanie vzťahov s Veľkou Britániou a keď už hovorím o budúcnosti pre 27, naša spoločná budúcnosť tu si treba uvedomiť, že ten nový program pre Európsku úniu nie všetko začína a končí Brexitom. My máme pri, za prioritu, a to aj zostane v budúcnosti tak, našou prioritou zostáva zvládať tie spoločné výzvy, ktoré tu mám. Európska komisia pod taktovkou predsedu Jean-Claude Junckera sa spust, spustila sa tu nová diskusia o budúcnosti Európskej únie. Tento týždeň sa predstavitelia štátov zjednotia v Ríme, aby oslavili 60. výročie podpísania rímskych zmluv. Dámy a páni, napriek krízam, napriek Brexitu, napriek ťažkostiam, toto výročie podpísania rímskych zmluv by nemalo byť nejakým, nejakou oslavou v duchu nostalgie. A už sa blížim ku koncu. Pre nás, pre 27. to musí byť novým východiskom pre Európsku úniu na to, aby sme začali konať. Ďakujem veľmi pekne. Um, thank you, thank you very... Ďakujem veľmi pekne. A teraz, keď sa pozrieme na časové hľadisko, máme tu 14 prihlásených e, od členov, teda ja budem trvať na presnom dodržiavaní času, takže poprosím vás, aby ste mali príspevky krátke a stručné, aby bol priestor aj pre spätnú väzbu zo strany pána komisára. Takže 3 minúty, 3 minúty Michael Murphy, EPP, nech sa páči. V mene skupiny EPP by som chcel poďakovať, pán Barnie, za vaše slova. Verím, že dnešná diskusia môže byť súčasťou prebiehajúceho dialogu. Ako Európan skutočne ľutujem rozhodnutie Veľkej Británie opustiť e, Európsku úniu. Ale po dlhom období špekulácií teraz prichádzame do obdobia, kedy treba hľadať riešenia a kedy výzvy, ktoré prinieslo rozhodnutie o Brexite, treba riešiť konkrétne. Mnohé potenciálne dopady e, odchodu Británie budeme cítiť e, už pomerne rýchlo aj na miestnej, aj regionálnej úrovne. Ja prechádzam z e, regiónu Írska, kde obyvateľia majú proste obavy o budúcnosť. A oblast polnospodárstva a potravinárstva veľmi citeľne pocíti určité obmedzenia v obchode a percento írskeho exportu e, do Británie je temer 5 krát viac, než je európsky priemer. Takže, pán Barnier, vítam, že ste povedali aj vo vzťahu k členským štátom, že v podstate ide o to, aby žiaden z členských štátov potom nakoniec po odchode Británie nebol na, na tom horšie, než pred odchodom Británie. A určite, určite E, bude záujem na tom, aby e, dopad aj na e, agropotravinársky sektor v Írsku bol čo najmenší. Severné Írsko je súčasťou Spojeného kráľovstva, je tam asi 1,8 milióna obyvateľov a títo občania majú právo na európske občianstvo, tak povediac. A toto je práve e, dôkaz, e, ako zlá dohoda e, môže byť vlastne na úkor občanov na oboch stranách hranice. Pán Barnier, aký je váš názor na možnosť vytvorenia pevnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom? A ako predvídate rozvoj ďalších vzťahov alebo vzťahy medzi týmito dvoma časťami Írska? rokovania určite budú veľmi pozorne sledované v nastávajúcich rokoch, ale je na oboch stranách, aby tá zostávajúca 27 e, rokovala a fungovala tak potom, aby to bolo na prospech našich občanov. Aby sme dokázali riešiť napríklad aj výzvy, výzvy migrácie. Pripomínam mm, si práve eh, jeden eh, také mm, porekadlo, že pesimista v každej príležitosti vidí niečo negatívne. Ja mám ale opačný postor. Zastupca skupiny socialistov, nech sa páči. Áno, neviem, či sa mi podarí 3 minúty, ale chcel by som povedať, že aj my tu myslíme na obete v Londýne dich darüber auch ein paar Sekunden nachzudenken. Es macht einen schon betroffen. Herr Barnier, ähm, soft Vážený pán Barnier, či ten Brexit bude jemný alebo tvrdý, treba povedať, že to budú najťažšie rokovania, ktoré sme tu kedy mali. Avšak zdá sa, že ako keby sa tu vzbudzoval dojem, že to ide iba o hospodárske záujmy, ale pre nás, pre našu politickú stranu, to ide pre všetkým o hodnoty, o to medziľudské. 44 rokov členstva Európskej, Veľkej Británie v Európskej únii spojilo ľudí. Obohatilo to nás všetkých a toto vlastne e, súvisia s veľkou skupinou ľudí, ktorí využívali celé toto obdobie napríklad voľný pohyb. A teraz ako občania Európskej Veľkej Británii alebo ako Briti v európskych krajinách, ako keby tieto práva mali stratiť. My musíme zabezpečiť jasnosť, pokiaľ ide o to, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Ja sa teším, že ste to spomenuli pod tým vašim motom, že občania na prvom mieste, citizens first. Títo ľudia vlastne v celých týchto rokoch kreovali aj podobu geografickú, keď sa pozrieme napríklad na sever Francúzska, Kale alebo Severné Írsko. Pozrieme sa na Porinsko-Vestfálsko, ktoré by ani nevyzeralo tak, ako vyzerá, ak by sme tu nemali Veľkú Britániu. Avšak čo je veľmi dôležité a to je veľmi rozhodujúce, je to, že vzhľadom na túto situáciu, ktorá tu bude, a myslím si, že tie rokovania, ktoré tu budú, budú podobné ako napríklad e, rokovaniami, ktoré sme nazývali pod termínom CETA s Veľkou Amerikou, s, Veľkou, s, z USA, treba povedať, že tieto rokovania musia byť zohľadnené ešte oveľa viac v tom duchu, aby sa zohľadili naše hodnoty. Chcel by som vás požiadať, aby sa Brexit v budúcnosti zohľadnil aj z regionálneho a lokálneho hľadiska. Nezatvárajme zbytočne dvere. Treba si uvedomiť, že aj po Brexite sme nikdy nemali ani nebudeme mať také intenzívne vzťahy ako práve z Veľkej Britániou. Ešte jedna otázka, ktorá súvisí napríklad s bodom 16 návrhu uznesenia. Mohli by ste prosím vás potvrdiť a to ma veľmi znepokojuje, že článok 50 nezakazuje, že členský štát, pokiaľ ide o ohlásenie z ambície výstupu z Európskej únie, môže stiahnuť späť, aby sa tento proces potom mohol ešte relatívne predlžiť. Môžete to potvrdiť? Ďakujem pekne za Alde Burn Summers. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Barnier. Brexit Je jasné, že práve o tomto ste hovorili. A hovorili ste o jasných princípoch, o ktorých nemôžeme diskutovať. Napríklad dohoda o Brexite nemôže byť predsa lepší ako plné členstvo v Európskej únii. Toto nie je niečo, čo je negociovateľné. A tri otázky. Občan Spojeného kráľovstva, ktorý by chcel byť súčasťou Európskej únie. Môžeme nájsť nejaké kreatívne riešenie. To sú ľudia, ktorí sa cítia súčasťou našeho projektu. Čo by mohli takíto ľudia urobiť? V druhom slete, vzhľadom na regionálne rozvoj. Niektorí ľudia sú, niektorí ľudia sú zasiahnutí viac ako iní, ako napríklad Írsko, Severné Írsko, tí bude mať rozsiahle hospodárske dopady. No a potom je tu otázku e, bezpečnosti. No a samozrejme je tu aj otázka rozpočtu, ktoré by mali byť e, zachované. Ako sa to prejaví na rozpočte? Ako e, budeme garantovať tie fondy, ktoré sú ešte k dispozícii a samozrejme aj z pohľadu našej organizácie CDR Ehm, chceme mm, vytvoriť kontakty s miestnymi organizáciami, e, tak e, v Londýne, v Spojenom kráľovstve, v Škótsku a Írsku. A e, ako nahliadajú na budúcnosť? Ako môžeme spoločne pracovať pre budúcnosť? Viac, toto je veľmi neznáma oblasť, ktorú nikto nepozná. Ďalším rečníkom je Tony Bohanen z Európskej aliancie zo Škótska, zo Spojeného kráľovstva. Dve minúty maximum. Pán predseda, pán Barnier, v mene EU skupiny eh, som prišiel medzi vami ako hrdý Európan a hrdý Škót a chceli by sme nejakým spôsobom prispieť do budúcnosti eh, európskej eh, debaty aj v budúcnosti členské štáty spolu úzko spolupracujú v rámci Európskej únii. E, Európska únia bola k nám dobrá, e, k našim ľuďom, k našej krajine a umožňuje im napríklad študovať a cestovať po e, členských štátoch. A to naprieč celou úniou. Je to aj príležitosť pre naše podniky zúčastňovať sa ale na obchodnom živote a našich organizácií na podobných debatách Chcel by som, aby sme ostali a väčšina Škótska hlasovala za zotrvanie a naša obec hlasovala dokonca 74% za e, zotrvanie. Naša aliancia e, spája všetky členské strany a ja si myslím, že všetky miestne orgány chcú aj naďalej spolupracovať s európskymi kolegami. E, v súčasnosti E, stojíme pred kryžovatkou spustením e, článku 50. E, to pre Škótsko prineste významnú stratu na pracovných miestach a vyššie zadlženie na 5,5 miliardy. Dopad Brexitu bude zvlášť tvrdý na miestnej úrovni. Na to, aby sme zachovali práva našich občanov v oblasti rybolovu, polnohospodárstva, záväzkov z 21. Zagarantovali im e, penzie a zdravotnú starostlivosť. Škótsko je európske. Chceme podporiť Škótsko, keď čelíme demokratickými e, výzvam a, a tešíme sa na budúci dialog. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pani Judith Wallis z EKR. Spojené kráľovstvo, nech sa páči. V mene skupiny EKR by som vás rada e, privítala, pán Barnier, na výbore e, regionov. E, vystúpenie bude mať regionálny a miestny dopad. A ja vás sa chcem poďakovať vám za záujem o miestne vlády Mali by sme preto podporiť negociačný e, proces a taký výsledok, ktorý bude na prospech ostatný. Samozrejme, e, z politického a sociálneho e, záujmu tie sú previazané naprieč úniou a samozrejme nemala by prehrať ani jedna strana. Ako skupina EKR my sme sa sústredovali na dialog s rozličnými úrovňami vlády samozrejme bez ohľadu na to, e, aký postoj zastávali k odchodu e, Spojeného kráľovstva z EÚ. Všetci volali po po dobrej spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a 27 členskými štátmi. Samozrejme, ostávajú medzi nami veľké výzvy medzi regionálnymi a miestnymi vládami. Je tu samozrejme veľká diskusia, ktorou, ktorej otázka je, aká bude budúcnosť Európy, pretože tá bude závisieť na schopnosti pracovať s tými časťami kontinentu, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Musíme spolupracovať, aby sme boli úspešní mm, predovšetkým v oblasti e, odpadového hospodárstva a reakcie na prírodné katastrofy a núdzové situácie, zvlášť ak si tu e, e, pripomíname udalosti v Belgicku a samozrejme dnes udalosti v Londýne. Mm, vr vraciame sa k samozpráve, ale dobré vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sú nesmierne dôležité. Táto by sme chceli podčiarknúť. Neznamená to, že Spojené kráľovstvo sa stáva izolacionistickým. E, snažíme sa nadviazať a vytvoriť novú kapitolu e, so vzťahmi. Ďakujeme veľmi pekne pre vzájomný prospech. Dúfame, že rokovania budú pokračovať hladko. A v mene národnej delegácie, pán Arnold Hatch, dve minúty. E, pán predseda, pán Barnier, vážení kolegovia, ďakujeme veľmi e, pekne za slovo, aby som sa ujal slovo e, v mene Spojeného kráľovstva, v mene asociácie miestnych vlád a miestnych samozpráv. V prvom rade mi dovolte poďakovať sa vám a pán Markula, za to, že ste sa stretli s kľúčovou delegáciou, s britským eh, ministrom. To bol veľmi dôležitý milník eh, v našom dialogu. Chcel by som eh, takisto podčerknúť obrovskú hodnotu, kde Spojené kráľovstvo pracuje ruka v ruke a chceme si zobrať to najlepšie z Európskej únie, aby sme to využili čo najlepšie a exportovať naše myšlienky slobodne naprieč úniou. Nechceme prerušiť eh, sociálne, kultúrne a hospodárske vzťahy s členskými štátmi. Naši farmári, eh, farmári budú naďalej chcieť exportovať eh, voľne a naši mladí ľudia musia slobodne cestovať a, a študovať na európskych najlepších univerzitách a mať dobrý e, prístup k zdravotnej starostlivosti hoci kde e, v Európskej únie. Sme presvedčení o tom, že naša vláda sa bude snažiť vyriešiť tieto e, problémy. V prvom rade po Brexite musíme v mene subsidiarite presunúť väčšinu, väčšinu správy na úrovni samozpráv. To znamená, že aby verejné služby boli naviazané a dadizajnované okolo samozprávy. Pán predseda, tešíme sa na spoluprácu a to tak, aby miestne samozprávy sa mohli tešiť silnej miestnej samozpráve. Chceli by sme vidieť e, neustále pokračovanie e, prístupu k Erasmu a ďalším EU programom. A samozrejme, ďakujem Chceme mať štrukturovanú a konštruktívnu spoluprácu s miestnymi samozprávu. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz, a teraz jednominútový príspevok pán Alves Cordiero. E Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia. Meu nome é Vasco Cordeiro, sou presidente do Governo Regional. Ah, v mene miestnej samozprávy a ZUS a ako osoba zodpovedná e, za tento región Európy. Na toto sa musíme sústrediť a to je dopad, ktorý bude mať Brexit na regióny. Chcel by som vám položiť otázku, do akej miery a podľa akých podmienok otázka dopadov, ktorý bude Brexit mať v určitých regiónoch Európy, sú väčšie či menšie. Ako sa toto berie do úvahy? Ako sa tie miestne dopady? A ako to beriete do úvahy? A aké sú dopady Brexitu na európsky rozpočet? To je ďalší zdroj obáv, keď sa pozrieme na fakt, že niektorí ľudia môžu využiť túto príležitosť aby využívali tento trend. Dobre, ešte jedna otázka. Doren Hovárd. I'm sorry, I'm sorry, Ospravedlňujem sa, pán predseda. Nebola som pripravená na túto otázku. Ani som nevedela, že som bola na zozname. Dobre, ďakujem. Pani Frio. Ďakujem veľmi pekne, pán, za to, že ste prišli. A mám iba jednu minútu, dostanem sa hneď k meritu vec. E, stanovisko uznáva e, význam e, Európskej únie premiérový proces v Severnom Írsku a prostredníctvom programov Interregu a mierového programu. Dosiahli sme veľmi veľa a je preto veľmi dôležité, že táto práca sa bude naďalej e, podporovaná. Chceli by sme spomenúť a poďakovať sa vám za prácu. Nemusíme e, si spomínať príliš e, ďaleko do histórie, aby sme si pamätali na tvrdé hraničné kontroly medzi Írskom a Severným Írskom. Takže nesmierne dôležité, že všetky strany eh, v rokovaniach o Brexite budú pracovať na tom, eh, ktoré by podminovali eh, dohodu z Veľkého piatka a aj krehké usporiadanie. A pán Stensen, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda ja zastupujem malú obec na hranici so Severným Írskom. Som veľmi rád, eh, že sa k nám prihovárate. Európska únia bola dobrá k svojim členským štátom a veľmi dobrá k Írsku. A chcem povedať veľmi jasne, že Európska eh, únia eh, sa bude môcť spolahnúť na svojho člena Írsko. Vy aj celá EÚ bola veľmi nápomocná mierovému e, procesu. Môžem povedať, že občania na obidvoch stranách sa obývajú, e, aký dopad budú mať e, jednotlivé rokovania Brexitu. Ale nechceme sa vrátiť do temných dní našej minulosti. Bude to zdrve, zdrvujúce napriek tomu, aby sme našli riešenie pre celé Írsko. Dopad Brexitu nebude zdieľané rovnako medzi všetkými 27 členskými štátmi. A regióny budú čeliť veľkým problémom a zaslúhujú sa politické uznatie. Ale konkrétne návrhy umožnia posunúť sa regiónom vpred. Áno, solidarita je dobré slovo, tým môžeme skončiť. A potom tu máme ešte 8 krátkých ako Lamert, Lambor, Michel, Schaeffer, Spiron, Spiridon, Spirido, Spiridon, Kostatinos Agoros, Muno Sanchez, Alan Hutchinson a a potom Jean Francia Barnier. Tým by sme to uzatvorili. To je absolútne načasovanie. Ináč to nič nestihneme. Dobre, my. Kolamerc pres ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán Barnier. Ďakujem za to, že ste prišli, aby ste navštívili výbor regiónov ako eh, člen holandskej delegácie. Musím povedať, eh, že na Brexit sa pozeráme z perspektívy Európy, ale aj z pohľadu našich občanov z hospodárskeho a kultúrneho hľadiska. Existujú veľké rozdiely medzi regiónmi Európskej únie. Keď hovoríme o dopadoch, e, Brexit bude cítiť predovšetkým na západe Európy e, tie dôsledky pre Holandsko a holandské mestá a obce bude veľmi tvrdý. Írsko bude zasiahnuté takisto veľmi tvrdo, ale aj Holandsko Ehm, pretože obč- občania v týchto regiónoch nehlasovali za eh, Brexit a napriek tomu budú ovplyvnení. Holandská delegácia sa pripravuje eh, v tom mm, budú tie náklady na Brexit 17 miliard eh, ročne. To budú predstavovať straty. Mm, napríklad v Rotterdamskom prístave a dopady na zamestnanie, predovšetkým v prilahlých obciach, budú zdrvujúce. E, prosím, pán Barnier, obsiahnite toto do rokovaní a informujte nás po šiestich mesiacoch. E, pán z Birminghamu. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi osobne, keď sme sa nasledli naposledy. My sme tu znovu otvárali e, West Midlands, Birminghamskú pobočku. Eh, chceli sme spolupracovať bližšie s EÚ a môžem vám povedať, že tá kancelária je stále otvorená. Eh, stanovisko, eh, ktoré dúfam schválime zajtra, hovorí jasne, že by sme nemali existovať žiadna dohoda, ktorá by krajina mala väčšiu výhodu, keď je iba asociovaným členom a nie keď je súčasťou EÚ. To všetko akceptujeme. A, a akceptujú to aj občania a vláda. Avšak keď sa teraz e, blížime k vyhláseniu článku 50, som veľmi pesimistický, že tomu tak naozaj bude. Iba včera v Timesoch e, sme mali ďalšie falošné správy, e, kedy Brexit ministri a účet bude 3 miliardy a že Veľká Británia nemá žiadnu povinnosť platiť Pán Barnier, eh, eh, prosím, dajte nám vedieť, kedy prídete s usmerneniami, aby sme vedeli zabezpečiť transparentnosť vo verejnej diskusii a občania eh, Spojeného kráľovstva vedeli, čomu musia čeliť v prípade Brexitu. Ďakujem veľmi pekne, pán Michel Šefer, Albe Holandsko. Pán Šefer. Ďakujem pekne, vážený pán komisár za to, že ste sa s nami takto podelili o vaše poznatky. Budem hovoriť po holandsky ďalej. Ja stojím na čele provincie v Holandsku, že sme zodpovední za jednotlivé postupy. A budeme asi potrestaní, ale keď hovoríme o pravidlách, budeme aj naďalej eh, pracovať na na tom, aby sme znižovali náklady. Avšak existuje nebezpečie, že kohezné fondy eh, budú určené na pomoc. To by mohlo znamenať, že členské štáty a regióny budú na tom ešte horšie, ako to môžete ovplyvniť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pán Spiridon eh, z Grécka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. chcel by som sa poďakovať aj kolegom, aj pánovi Barnierovi. Myslím si, že prechádzame situáciou, ktorá je pre všetkých z nás nová a nemôžeme e, správne odhadnúť dopady. A tu dopad bude e, veľmi tvrdý predovšetkým na periférii Európy. Nebudem opakovať to, čo tu už odznelo, ale chcel by som počiarknúť to, čo sú e, priority. To, ten najzávažnejší problém nie je Brexit, ale to, akým spôsobom sa vyrovnáme s tým, a čo boli tie dôvody, ktoré prinútili britských občanov hlasovať za Brexit. Je tu hlboké rozdelenie, ktoré ostalo ešte po hospodárskej krízi, eh, po kríze a po migračnej kríze, ktorá vytvorila mm, nacionalizmus, ktorý je odlešný od vlastenectva musíme sa naozaj posunúť eh, vpred a naši spoluobčania eh, musia cítiť, že im stojí Európska únia nám blízko, aby urobili krok ku kohézii, aktivujúc tie politiky, ktoré ešte nie sú, ako napríklad spoločná obranná bezpečnostná politika. A čo sa týka samozrejme aj e, vojenskej politiky. Ďakujem veľmi pekne pán Barnier, eh, eh, realita je veľmi tvrdá. Eh, veci sa hýbu vpred veľmi rýchlo. Keď hovoríme o rokovaniach, o to viac budeme čeliť nacionalizmu a euroskepticizmu ľudia Ľudia si nerobia starosti e, kvôli tomu, e, nie že nezískajú to, čo vždy chceli, ale že prídu o to, čo už mali. E, toto je veľmi silná pokrytectvo v Európskej únii, ktorá vytvára euroskepticizmus, ktorý je ešte horší ako nacionalizmus. A preto si myslím, že by tu mala byť myšlienka Európy, podľa ktorej ako niekto povedal, Európa je vystavaná riziku, že skončí iba v múzeu a v historických knižkách. To nesmieme dovoliť, aby sa stalo. Potrebujeme živú Európu, pretože potrebujeme Európu, ktorá je zjednotená a ktorá je solidárna, a ktorá rešpektuje eh, všetkých Európanov. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a pán Sanchez Muňas. Gracias, Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorím hlasom Andalúzie. Je to región, ktorý je na juhu Južnej Európy a temer úplne na okraji. A využíva svoje prostriedky na zlepšovanie života a kvality života svojich občanov. Takže poprosím pána Varniera, aby bral do úvahy, že tu je ešte aj ďalšia hranica. A to je hranica Španielska, teda Andalúzie. A, a je tu veľmi úzka závislosť e, s Gibraltarom a v podstate 10 tisíc e, ľudí odtiaľ pracuje na pevnine v Španielsku. Takže Vývoj tejto zóny je tiež veľmi dôležitý pre nás a táto zóna často trčí, pardon, trpí ekonomickou krízou. Ďakujem. Slova Alan Hutchinson. Pán Barnier. Vážený pán Barnier, ja som, volám sa Hutchinson, som z Bruselu, z Veľkej Británie a som veľmi znepokojený tým, čo sa deje ohľadne Brexitu. Som rád, že ste povedali to, čo ste povedali. Dúfam, že tá odhodlanosť, ktorú ste tu predložili, skutočne vydrží až do konca tohto procesu, pretože tie prekážky, ktoré sú tu, sú veľmi početné. Chcel by som spomenúť detálne, skôr ako takú anekdotu. Ja som komisárom bruselskej vlády, pokiaľ ide o vzťahy s európskymi úradmi. Chcel by som, aby ste nezabudali na tisícky e, úradníkov, ktorí pracujú v inštitúciách Európskej, ich rodiny, ktoré tu sú s nimi ktorí momentálne zažívajú paniku a nevedia, čo sa udeje. Viacerí z nich celé stovky žiadajú teraz belgickú národnosť a nemôžeme z týchto úradníkov teraz spraviť Belgičanov, takže chcel by som upriamiť vašu pozornosť na túto otázku, ktorá pre nich je veľmi dôležitá. Ďakujem. Thank you and now... Ďakujem pekne. A teraz posledný rečník, jeden z našich primátorov, pán Barnier. A, teda, a potom pán Barnier bude reagovať na všetko čo odoznelo. Takže nech sa páči, mám primátor Barnie. Vážený pán Barnie, ctení kolegovia, kolegyne, vážený pán komisár, pán predseda, dôležité voľby, ktoré sa budú momentálne konať vo Francúzsku o pár týždňov. Napríklad dnes ráno som bol v Paríži na vypočutí viacerých kandidátov Išlo o iniciatívu starostov Francúzska a bol som skutočne prekvapený, veľmi negatívne prekvapený. Nehovorí sa tam o Európe. A som skutočne e, zarmútený touto skutočnosťou, pretože Francúzsko bolo jedno z zakladajúcich krajín Európskej únie a teraz Európa sa stáva niečím, čo ako keby vzbudzovalo strach. Takže musíme jednoducho povedať celkom jasne vláde vo Veľkej Británie, že môžu tu byť ďalšie štáty, ktoré sa možno budú uberať rovnakým smerom ako Veľká Británia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostali ste eh, spätných väzieb dosť, nech sa páči, takže poprosím, aby ste reagovali. Pán Barnier? Vážený pán predseda, eh, dovolte mi, aby som najprv pozdravil pána Ferhovštata. Je tam schovaný, pretože už ho vidím. Hovoril som na úvod o odhodlaní, ktoré by som chcel zdieľať s Európskym parlamentom, s jeho predsedom, pánom Tajanem, s pánom Ferovštátom a ich kolegov, ktorí budú na ktorí budú takisto účastní týchto rokovania. Chcel by som pripomenúť, dámy a páni, že keď hovoríme o Brexite, tak hovoríme o článku 50, ktorý sme ktorý by mal byť začiatkom dohody, ktorá bude v súlade s európskymi predpismi a bude to za súčinnosti Európskej rady, Európskeho parlamentu, ako aj britského parlamentu, ako som práve povedal. Všetky ďalšie dohody ktoré budú definovať naše ďalšie budúce vzťahy, to znamená to nové partnerstvo s Spojeným kráľovstvom, tak to budú dohody, ktoré budú dohodami takého mixu, ktoré si budú vyžadovať a ratifikáciu strany 27 členských parlamentov členských štátov. Michael Murphy tu naznačil otázku, ktorá je pre ňa veľmi dôležitá, spomenul to aj poslanec za Írsko, ja zopakujem ešte raz, a už som to povedal, že my všetci budeme skutočne venovať veľkú pozornosť dôsledkom, ktoré prinášajú zo sebou, vynáša zo sebou vôľa Veľkej Británie opustiť Európsku úniu. Bude to mať konkrétne dopady aj na to, ako vlastne budú vyzerať budúce vonkajšie hranice Európskej únie, ako aj hranice jednotného vnútorného trhu. Ja robím všetko tom duchu, pán Samson, pán Murphy, aby sme sa nevrátili, alebo aby sme sa neutiekali k nejakým prísnym hraniciám. Ja si uvedomujem to, čo ste povedali, tú zraniteľnosť všetkých tých úsilí, ktoré tu v minulosti boli urobené na to, aby sa dosiahla mierová situácia a situácia dialogu. Keď som ja bol 99. Eh, komisárom pre regionálnu politiku, tak som navštívil napríklad Severné Írsko a je tam jedna vec, na ktorú nikdy nezabudnem. Išlo tu o stretnutie na dvoch rôznych miestach, ktoré som mal počas jedného dňa s dvomi nositeľmi Nobelovej ceny, pán Tramber a June, ktorí vtedy boli členmi Európskeho parlamentu a obidvaja mi povedali po tragédiách, že my sme, my sedíme za tým istým okrúhlým stolom. Nie kvôli Belfastu, nie kvôli Dublinu alebo kvôli e, Londýnu, ale preto sme teraz všetci za jedným stolom, pretože Európa podporovala ten mierotvorný proces a tento dialog. Takže ja sa budem držať týchto pozitívnych spomienok, ktoré mi takýmto spôsobom e, sprostredkovali tak títo dôležití ľudia. Samozrejme počítam s Veľkou Britániou, práve som už povedal viackrát, že Veľká Británia od samého začiatku bola spolu, spolu e, zakladateľom alebo spolu, pod, spolu negociátorom toho riešenia, ktoré vzýšlo z dohody Good Friday. Takže iba vám chcem v takomto duchu sprostredkovať skutočne ten citlivý prístup, ktorý v rámci rokovaní budeme zohľadňovať, ktorý, ktorý by mal zagarantovať aj naďalej mier a stabilitu. Markus Tons viackrát spomenul to, že tie rokovania budú skutočne náročné. Ja som povedal mimoriadne náročné a ja dúfam, že tie rokovania aj naďalej budú také mimoriadne, ako to očakávame pretože príliš tu hovoríme napríklad o finančných rozmeroch a obchode. Ja som však spomenul aj viaceré iné záležitosti. Ja som povedal, že občania sú na prvom mieste. Pre mňa to je priorita. Hovoril som o komunite hodnôt a záujmov, ktoré máme a ktoré budeme mať aj po Brexite, po opustení Európskej únie. Hovoril som o dohodách medzi Európskou úniou na úrovni sociálnej, fiskálnej. Takže je tu skutočne viacero dimenzií, ako aj tá finančná, sú takisto aj právne dimenzie a tých je viac, avšak nezabúdam na tú neistotu, v ktorej momentálne sa nachádzajú ľudia, ktorí, na ktorých priamo dopadlo to rozhodnutie Veľkej Británie opustiť Európsku úniu. Hovorili ste, pán Toms, o odvolateľnosti tohto procesu, tak tomu poviem veľmi jasne jednu vec rozhodnutie opustiť Európsku úniu a informovať, tu, informovať nás o tejto ich vôli je unilaterálny proces. Bude sa to diať formou listu, ktorý očakávame teda 29. marca zo strany predsedy, predsedu vlády Veľkej Británie, Vanessa May. A treba povedať, ako náhle sa to začne, už to nebude unilaterálny proces, bude to multilaterálny proces, ktorý si bude vyžadať vo všetkých krokoch jednomyselné rozhodnutie, to znamená 27 štátov plus Veľká Británia. Bad Sames napríklad hovoril o právach občanov. Ja som povedal, že pozitívne vnímam tie občianske iniciatívy, ktoré boli zaregistrované zo strany Európskej komisie dnes, kde sa snažíme spoločne nájsť kreatívne riešenia. V každom prípade sa snažíme byť kreatívni, pokiaľ ide o tieto rokovania. Teda až na tie, až na tie body, ktoré skutočne sa budú musieť riešiť na základe pravidel a predpisov, ktoré máme. My predsa máme s Veľkou Britániou 43-ročnú spoločnú históriu a to všetko je vzájomne prepletené ja som to už povedal na úvod, spomenul som všetko to, čo máme spoločné a teraz budeme musieť zrazu toto všetko rozpliesť, pretože toto je jednoducho vôľa, nie naša, ale vôľa, ktorú vyjadrili občania Veľkej Británie. Takže musíme povedať občanom pravdu. Nemôžeme pokračovať v štýle business and usual ako doteraz. Nie je to nejaká malá udalosť, je to skutočne vážna a mimoriadná udalosť, a budú tu samozrejme dopady, a to som už povedal aj pred chvíľou. Pani Somers hovorila o rozpočte, takisto ako aj pán Cordero, ako aj Mary Friel to spomenula. V rámci tej súčasnej finančnej perspektívy, ktorá sa teda vás týka v jednotlivých politikách, predovšetkým pokiaľ ide o politiku kohezie, tam robíme záväzky na úrovni 7-ročného obdobia a Spojené kráľovstvo má participáciu na úrovni 14 pokiaľ ide o celkový rozpočet tejto politiky. A povedal som, že nechceme nikoho sankcionovať, nechceme nikomu vystaviť účet za to, že odchádzajú. Jednoducho povedané sú tu záväzky, tie sa týkajú nás všetkých sme vzájomne zodpovední na to, aby sme jednoducho veci dali do poriadku aj účtovne. A táto zodpovednosť, čelenie týmto záväzkom, to je veľmi dôležité pre nás, aby sme zabezpečili kontinuitu vo financiách v rámci tých programov vo všetkých regiónoch, predovšetkým v tých regiónoch Európskej únie. Pán Tony Buchanan hovoril o otázke Škótska. Ja to veľmi stručne spomeniem. Ja samozrejme počúvam všetkých a budem počúvať aj v budúcnosti všetkých. Moje dvere sú vždy otvorené, ale budem rokovať iba s vládou Veľkej Británie. To sú pravidlá, ale samozrejme vypočujem a zohľadním všetko. Nechcem teraz hovoriť nič bližšie, pokiaľ ide o úlohu interných záležitostí v rámci Veľkej Británie. Pani Relis hovorila o tej verejnej diskusii. Áno, myslím si, že územné celky, to som vlastne povedal aj ja, my si želáme, aby ste vy participovali na tejto verejnej diskusii. Vy ste hovorili o spolupráci. Áno, ja dúfam, že tu bude udržateľná spolupráca medzi územnými celkami Európskej únie a tými vo Veľkej Británii a že to bude na dobrovoľnej báze, ale to je aj dôvod, prečo pani Wallis som celkom úprimne pred vami popísal podmienky na to, aby takýto úspech vôbec bol možný. A ďakujem za to, že ste si vypočuli a pozorne počúvali, pokiaľ ide o tie podmienky. Ja to nehovorím na to, aby sme tu mali nejaké pro- problémy ja to hovorím na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť dohodu. A hneď ako takúto dohodu budeme mať, tak budeme mať vytvorené podmienky na to, aby sme mohli rozvíjať ďalšiu spoluprácu, predovšetkým pokiaľ ide o vyššie územné celky. Arnold Ač, ja rešpektujem váš pohľad a názor, ale povedal som a zopakujem to aj vám ešte raz, že jednoducho zmeny nastanú keď vám hovo, ak by som vám povedal opak, že všetko bude pokračovať tak ako doteraz, tak by som vám nehovoril pravdu a ja vám chcem povedať pravdu. Budú tu zmeny. Nebudem jednoducho postupovať tak ako doteraz a počas všetkých tých rokovaní, pán Hačen, budeme sa držať konkrétnych skutkov. Poukážeme na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť spoločne a v reakcii na môjho menovca, pána Barnera, ktorého týmto zdravím, by som chcel povedať, že častokrát sme zabúdali a nehovorili o konkrétnych výdobytkoch, ktoré sme mali vo Európskej únie, či už ide o Rómy, či už ide o tie zjednodušenia, ktoré sme mali na úrovni do vnútorného trhu. Toto všetko treba vždy pripomínať aj pri tých rokovaniach, pretože keď niekto opúšťa Európsku úniu jednotný vnútorný trh, a colnú úniu, takto sa rozhodla Veľká Británia, tak treba vlastne opustiť aj a vzdať sa jednotlivých výdobytkov, ktoré sme dosiahli. Vlastne musí to mať aj určitý rozmer pedagogický, Pán Cordero, ja veľmi pozorne počúvam aj potreby tých veľmi vzdialených regiónov v rámci Európskej únie. Ja si myslím, že je tu veľká príležitosť pre Európsku úniu na to, aby sme pomohli aj týmto vzdialeným regiónom. A ja sa pokúsim o to, aby sme pomohli ešte viac týmto regionom ako doteraz, ale aby som odpovedal na vašu otázku, v určitej časti to všetko súvisí aj s tým, ako sa nám podarí vyrokovať a zastabilizovať tie finančné perspektívy, ktoré tu máme. To je otázka financií, o ktorej budeme hovoriť aj s Veľkou Británií. A potom, pán Cordero, keď sa toto vyrieši, tak ako som povedal aj Marie Friel, budeme potrebovať potom nové pravidla, pokiaľ ide o budúcnosť, to už je iný príbeh a hoci ma to zaujíma, to už nebude moja úloha. Pokiaľ ide o budúce pravidlá, to bude samozrejme ťažká úloha, ale od roku 2020 tu bude ešte dodatočná ťažkosť, pretože už nás nebude 28, ale iba 27 a bude tu o 10 miliard v priemere menej v rozpočte európskom. Pokiaľ ide o mňa, ja samozrejme aj naďalej budem veľmi podporovať tú politiku súdržnosti, tak ako načeto načetol pretože chceme odstrániť tie rozdiely, ktoré tu máme medzi jednotlivými regiónmi. Takže takto telegraficky som reagoval na tie vaše otázky. Ešte zo pár ďalších. Cole Lamers hovoril o svojej krajine. Samozrejme, pán Lamers Niektoré krajiny sú viac postihnuté ako ostatné, keď sa napríklad pozrieme na obchodné štruktúry jednotlivých vzťahov medzi Veľkou Britániou a tých 27 krajín, napríklad Belgicko, Írsko a Holandsko budú postihnuté viac ako iné. My si to uvedomujeme a budeme to zohľadňovať v rámci týchto rokovaní. Avšak takisto si treba uvedomiť, napríklad v pondelok e, sme mali spoločné rokovanie s predstaviteľmi 27 členských štátov, bol tam aj Guy Verhofstadt a predstaviteľ Európskeho parlamentu, hovorili sme o colnej únii. Treba sa takisto venovať aj tejto otázke. Keď jedna krajina opúšťa Európsku úniu, tak budú tu ďalšie kontroly, pokiaľ ide o opúšťanie alebo prekračovanie európskych hraníc, či už ide o e, potraviny, či už ide o zvieratá a tak ďalej. To znamená, budú tu nové pravidlá, pre jednotlivé členské krajiny a pre Veľkú Britániu. Albert Bohr zasa hovoril o nových vzťahoch. Chcel by som, dámy a páni, ešte raz zopakovať, že najlepším vzťahom s Veľkou Britániou by bol ten, ak by Veľká Británia zostala v Európskej únii. A chcel by som to doplniť o ďalšiu druhú dôležitú, dôležitú pomienku, že e, by bolo najlepšie, ak by Veľká Británia naďalej mala také vzťahy s Európskou, ako napríklad Norsko, Lichtensteinsko. Takže budeme sa musieť pozrieť aj na tieto vzťahy s týmito krajmi. Pán Spirdon a pán Agorastos zase hovorili o mimoriadnom rozmere týchto rokovaní. Ja som veľmi pozorne počúval, čo ste povedali. Treba veľmi pozorne rozlišovať medzi dopadmi Brexitu a z časti sa tomu budem musieť venovať ako negociátor a Giferovštát takisto v mene parlamentu. Myslím, že tie ponaučenia z Brexitu tak ako si to želali občania Veľkej Británie, pokazujú na to, že treba počúvať viac názory ľudí, občanov, a to celé vlastne aj obhajuje tú myšlienku predstavenia Bielej knihy zo strany Junckera, aby sme našli nový program, novú agendu pre budúcnosť Európskej únie, kde by sme skutočne mohli zdôrazniť tú pridanú hodnotu Európskej únie, pokiaľ ide o hranice, pokiaľ ide o spoločné investície, pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o obranu, pokiaľ ide o bezpečnosť, pokiaľ ide o digitálny trh. To sú dôvody, ktoré ma primeli k tomu, aby som podporil tento nový program. A pokiaľ ide o Gibraltar, Gibraltar opustí Európsku úniu v, tom v tej istej chvíli ako aj Veľká Británia. Pán Očinson zase vyjadril svoje pocity z toho, čo sa deje. Samozrejme, aj my sme znepokojení, aj nás sa to dotklo. Samozrejme, nie je to iba úradníkov. Ja by som chcel povedať to, čo povedal pán Juncker hneď na samom začiatku po odhlasovaní Brexitu v referende, pokiaľ ide o ochranu, ktorú majú zabezpečenú európsky úradníci akúkoľvek majú národnosť, pokým sú úradníci európskych inštitúcií, takže ja môžem iba zopakovať to, čo povedal on, samozrejme v súľade s ostatnými predsedami ďalších inštitúcií. Vypol sa mi mikrofón, ale chcel by som sa vám všetkým poďakovať za vašu pozornosť, za váš čas a ja som vždy k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem. All right, uh, uh, Takže, milí kolegovia, dovolte mi v prvom rade privítať a medzi nami predstaviteľov Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili našej rozpravy. Toto je osobitné, osobitná udalosť pri príležitosti 60. výročia rímskej zmluvy a som veľmi rád, čo sa dosiahlo za to obdobie z hľadiska mieru, spolupráce, kohézie. Prešli sme síce v nedávnych rokoch aj rôzne krízy a neprekvapuje ma, že to malo dopad na našich občanov aj Samozrejme, Európska únia bola zasiahnutá z hľadiska svojej schopnosti vysporiadavať sa s krízami, ale eh, aj cestou Maastrichtskej zmluvy sme sa už v nedávnej minulosti teda pokúsili riešiť e, niektoré otázky a zblížiť Európu. Európsky výbor regionov bol vytvorený ako súčasť novej demokracie, aby bolo počuť aj hlas regionov. Medzi nami môžem si položiť otázku, či naozaj bude možné naplniť myšlienku ktorou eh, naši zakladatelia zakladali teda Európsku úniu. Na druhej strane, čo, na, na, čo je dôležité a na čom záleží našim občanom. To nie sú len tie zmluvy alebo e, mocenské boje inštitúcií v Bruseli. A napríklad eh, Biela kniha Európskej komisie o budúcnosti Európskej únie, verím, bude dokument, ktorý pomôže formovať budúcnosť EÚ. A je tu konkrétne jeden prvok, ktorý by som z toho materiálu chcel zdôrazniť. To je kohézia, súdržnosť. A pridaná hodnota súdržnosti je jednou z tých najväčších hodnot. A hovoríme tu o 27 regiónoch a mnohých obciach a tých vyše 6 tisíc, ktoré sú teda mesta, regióny, obce, tam spočíva sila Európskej únie a budúcnosť Európy. A preto určite potrebujeme súdržnosť na tejto úrovni. Takže čím môžeme prispieť my do tejto rozpravy? Myslím, že je dobré začať práve s iniciatívou z dola nahor. Čiže takto sa dostať čo najbližšie k občanom, aby oni mohli prezentovať svoje myšlienky, ktoré sa týkajú minulosti, súčasnosti a budúcnosti Európy. A takto veľmi úzko spolupracujeme aj s predsedom Donaldom Tuskom a rozdali ste tu tento materiál, ktorý sa týka rámca spomínanej spolupráce. Dovolte mi, aby som ešte povedal, že aj ja sa zúčastním oficiálnych oslav podpisu rímskej zmluvy, teda 60. výročie sa bude oslavovať oficiálne ten text. E, bol obohatený o Berlínsku deklaráciu pred desiatými rokmi a teraz sme v spoločenstve, ktoré sa teší veľkej dôvere občanov. A teraz prosím v mene výboru regiónov chcem povedať, že nás čaká veľmi dôležitý krok a momentálne odozdávam slovo pánovi Guy Ferhovštatovi, poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý je aj spravodajcom správy o možnom vývoji úprava súčasnej inštitucionálnej štruktúry EÚ. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Fakt, že Európsky parlament to, čo urobil, je vec, ktorá vychádza z troch správ. Poprvé, správa pána Broka a pána Vesov a e, pána Lajnena o tom, ako môže, aký môže nastať vývoj vnútri v rámci Lisabonskej zmluvy. Druhá správa bola mojou správou. To sa týka ako to bude navonok v súvislosti s existujúcimi zmluvami. A po tretie, správa pani Beres a pána Bögel o potrebách reforiem v rámci riadenia a správy Európy. Tým, že sa budú, e, bude vytvárať aj e, fiskálna kapacita pre eurozónu. Takže nie je to v podstate len jedna správa, ale sú to tri koherentné správy, ale treba ich čítať spolu. A potom človek získa prehľad o tom, čo parlament navrhuje. A to, čo navrhujeme, je veľmi ľahké pochopiť, pretože žijeme teraz v ťažkom období, prežívame ťažké obdobie, ehm, čelíme mnohým krásam, máme krízy s utečencami, s migrantami, na dopady finančnej krízy ešte nie sú doriešené a v blízkom susedstve pociťujeme aj slabiny tohoto vývoja pokrízového. Takže čo Európa potrebuje, aby bola schopná čeliť výzvam lepšie v budúcnosti? Všeobecne ľudia vnútri aj mimo Európy to vnímajú stále rovnako. Čiže Európa e, proste vždy reaguje málo a neskoro. Takže vediem príklad Spojené štáty reagovali na finančnú krízu tak ako my. Hej? Ale oni zareagovali okamžite tým, že došlo k rekapitalizácii bank, boli tam naliaté miliardy dolárov a okamžite potom sa začalo s investičným programom obrovským, kde išlo o vyše 900 miliárd dolárov e, na obdobie desiatich rokov a potom tzv. quantitative easing, kvantitatívne odľahčenie, čiže povedzme 1,3 eh, bilióna sa poskytlo behom 9 mesiacov. Aj demokrati, aj republikáni sa na tom podielali. Čiže, čiže najprv tam začali s tým republikáni a potom demokrati pokračovali. Obama pokračoval v tom v Európe tá istá finančná kríza, teda prišlo to sem z druhej strany Atlantiku, a my ešte stále sme len kde si uprostred toho, že proste odľahčujeme banky. A potrebujeme naozaj bankovú úniu. Stále ešte len diskutujeme o investičnom programe, ktorý bude jednou tretinou toho programu, ktorý mali v USA. A keď hovoríme o tom, že sa nalievali peniaze, áno, ale to tiež u nás, tu v Európe, prebieha oveľa pomalšie, neskôr. Ide o posilnenie a pozbudenie ekonomiky. Takže sami sme si položili otázku v parlamente, ako je toto možné. Ako je možné, že Američania dokážu reagovať hneď a u nás je to také ťažké. Myslíme si, že je to preto, lebo náš inštitucionálny rámec nie je stávaný na ten účel, ktorý budúcnosť potrebuje. Preto potrebujeme e, zreformovať financie a treba hlavne preskúmať, čo treba urobať, urobiť v rámci zmluvy a predovšetkým v eurozóne a ako potrebujeme vylepšiť riadenie a správu. Čiže jedna stránka je teda pakt rastu a stability, ale potrebujeme aj spoločnú pokladnicu. potrebujeme ministra financií pre eurozónu, tak povediac, aby ten riešil daný problém. Vrátane konvergenčných aspektov. Takže hovorí sa o tom, aké inštitucionálne zmeny nás čakajú tu v Európe, čo je potrebné. Možno menšia Európska komisia, ktorá bude ozajstnou európskou vládou. A nebude tam vždy zastúpených tak tých 28 krajín. Hej? Zajtra to teda už bude 20 7 a potom zase 28, ako sme <laughs> sa už dozvedeli. Takže máme tu potrebu kontrolných orgánov. Máme Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov a potom určitú radu štátov a to sú členské štáty EÚ, ktoré sú tam zastúpené a toto zabezpečuje ako dobrú organizáciu verejnej správy a Potrebujeme taký rozpočet, ktorý bude vychádzať z našich vlastných zdrojov a na to sa treba pripraviť a pracuje na tom už tzv. Montyho skupina a tieto tri inštitúcie, hlavné rada, e, teda pripravuje pre správu o novom type financovania, ktorý by sa dal využiť na európskej úrovni, aby sme boli schopní riešiť svoje veci do budúcna. A o čo ide v tých správach, ktoré som spomínal, aby sme mali priestor aj do budúcna, aby sme mohli byť prítomní tam, kde treba. Treba obranná únia alebo aspekt migrácie. Treba riešiť migračnú politiku. A treba vychádzať zo skutočných kapacít, ktoré v Európe máme. Napríklad ide o pohraničnú a pobrežnú stránu. Ďalej potrebujeme vytvoriť do budúcna európsky systém vyšetrovania. A videli sme nakoniec aj v minulosti, že je potrebná koordinácia medzi národnými orgánmi, ale tá je nedostatočná. Takže vždy sú tam nejaké medzery. Alebo môžem to povedať aj ináč. Teroristi nepoznajú žiadne hranice, ale naše spravodajské služby a policajti, tí áno tí sa musia boriť s hranicami. Takže čo sa pokúšame urobiť je toto všetko položiť na stôl a rokovať o tom. Je to zahrnuté do správy a je tam aj odporúčanie o tom, ako tieto tri inštitúcie hlavné v rámci EÚ sa vyvíjali. Čiže hovoríme o e, medziinštitucionálnom zamyslení sa a nie je to určite jednoduchá debata, niekto povie, áno, keď sa odchádza z únie, je to jedna vec, ale jednak treba aj povedzme ofenzívne pôsobiť, keď sa zameriame na budúcnosť Európskej únie. A malo by to byť asi v podobnom formáte ako Montyho skupina. A že by sa začali zamýšľať nad tými hla, hlavnými troma inštitúciami. Komisia, Rada, Parlament. A samozrejme, to je aj vašou inštitúciou, a teda vaša inštitúcia by tiež mala byť aktívne zapojená. Ďakujem. A teraz dávame priestor pánovi Elmarovi Brokovi. Nech sa páči, máte slovo. yeah, thank you very much. Ak by to bolo možné, budem rád hovoriť po nemecky. Máme obidve správy o ktorých sme hovorili. Máme správu a pani e, pána Vorhofštát. A pán Verhofštát myslí principiálnejšie ďalej dopredu, ako ja som vôbec schopný. A e, v tejto správe sú zahrnuté aj e, zmeny e, vzťahov. To ale nie je jasné, že ani to neznamená, že tieto správy budú implementované od budúceho týždňa, pretože e, toto je dlhší proces, je to e, konštitučný, respektíve ústavný dohovor a je to dlhší proces a musíme mať možnosti, na základe ktorých môžeme povedať, že Európska Eh, únia bude vedieť zodpovedať na Brexit prostredníctvom eh, Lisabonskej zmluvy eh, v tej bezprostrednej budúcnosti. A samozrejme počas tohto projektu sme skonštatovali, že Lisabonská zmluva skrýva obrovské množstvo možností. Ak samozrejme sme ochotní tieto možnosti náležite využiť. Je tu aj bod, keď sme hovorili o príslušnosti a sme toho názoru, že e, úloha Európskeho parlamentu by mala byť e, posilnená ako e, kontrolného orgánu, aby sme mali rozličné úrovne príslušnosti. Avšak je tu stále jeden problém a síce že sa musíme vysporiadať s nespokojnosťou občanov pretože máme v podstate dvojkomorový systém. Máme tu Európsku radu a máme tu eh, Európsky parlament, ktorí musia spolu eh, rozhodovať a žiadny nemôže rozhodovať bez toho druhého. Avšak eh, častokrát národné vlády sa tvária, že v Bruseli vôbec nie sú prítomné, keď sa schvaluje niečo nepri, nepopulárne. Preto navrhujeme na rokovací poriadok rady zaviesť jednu že keď príjme rozhodnutie rada, musí to priznať verejne a zdôvodniť to, e, e, to e, v rámci diskusie. Myslím si, že to nám všetkým pomôže. A predovšetkým občanom, keď máme problémy dôveryhodnosti, keď občania nevedia, na čom sú, tak toto im to jednoducho zodpovie. Toto je otázka transparentnosti a zodpovedanie tejto otázky E, tejto transparentnosti je veľmi rozhodujúce pre akceptovateľnosť v politickom procese a akceptovateľnosť politického procesu. Chceme tým dosiahnuť e, to, aby sme mali to druhé rozdelenie. E, lebo keď hovoríme, keď prší, tak to bol Brusel, ale keď je pekne, tak to má na svedomí Rím, Paríž a tak ďalej, Berlín. A to nemôžeme jednoducho pripustiť. Musíme E, mať na zretele ďalší bod, ktorý Guy už spomenula, to je, to je migrácia. A v súčasnosti, už so súčasnou Lisabonskou zmluvou môžeme zaviesť e, lepšiu kontrolu hraníc. A to už robíme e, pol roka. Európsky parlament to navrhoval už pred 15 rokmi, keď som pracoval v tejto frakcii. A vtedy to bolo zamietnuté ministrami vnútra s tým, že je to kompetencia členských štátov. Tí istí ľudia dnes hovoria, eh, prečo to už sme nemali v roku 2015. Pred 14 rokmi eh, komisár Fratini, eh, minister zahraničných vecí, navrhol, aby sme považovali krajiny Západného Balkánu za kandidátske krajiny a hovorili sme o migrácii a aké problémy to môže spôsobovať, pokiaľ členské krajiny nebudú zahrňať aj krajiny Západného Balkánu. Boli by sme v úplne inej situácii a riešili by sme problémy e, tak, že by to akceptovali aj občania. Samozrejme, toto nie je chyba Európy, ale to je popieranie eh, potrebných nástrojov európskej kompetencie, eh, ktoré by mali byť na európskej úrovni. A to isté sa vzťahuje na otázky terorizmu. Máme tu Europol, ktorý je zodpovedný za eh, koordináciu boju proti organizovanému zločinu a terorizmu. Avšak členské štáty nedávajú svoje poznatky k dispozícii Europolu. E, je to, každý má svoju vlastnú taj, tajnú služby. Je to všetko veľmi praktické a, a výhodne to funguje. Ale všetko toto môžeme prekonať s dobrou vôľou aby sme mali k dispozícii také nástroje, ktoré by nám toto umožňovali a môžem hovoriť e, o presne takomto istom princípe e, v rozličných iných oblastiach, či už je to o daňovej e, únii, o sociálnej oblasti, o možnostiach, ktoré sa ponúkajú pri nevyváženom pozícii Európskej rady. Môžeme hovoriť o digitálnej kapacite a ďalších zmluvách ak by sme to chceli samozrejme, a to hovorím ako Nemec, a napriek tomu, že ma to neurobi o nič populárne, populárnejším, že tí, ktorí majú veľký prebytok zahraničného obchodu, aby bolo pre, sociálne únosné pre partnerov, aby samotní oni nestrácali takéto prebytky. Aby sme všetci hrali spoločne. To samozrejme neznamená, že silnejšie štáty máme oslabiť, ale naopak máme posilniť práve tie slabšie štáty. A to nemôžeme e, len tak. Musíme dodržiavať e, pravidlá. To k tomu e, jednoducho patrí. Aby to bolo zároveň aj priateľné. Musí byť jasné, aby sme mali k dispozícii a posilnené naše obchodné pravomoci predseda Trump povedal, že chce jednotlivo vyjednávať s jednotlivými európskymi eh, štátmi. Pretože to, to bude užitočné pre USA. No a aby sme zostali rovnocenní. pretože to je v záujme každého. No a to znamená, že v rámci našich politik treba jasne ukázať, že Európska Únia je viac ako len súčet jej členov, ale tým, že sme spolu, je to viac. Je to jasné v obranej politike, kde máme množstvo návrhov. V obranej politike uvedem príklad, aj členské štáty vydávajú momentálne 200 miliard eur na armádu, na obranu. Je to viac ako dvakrát toľko ako Rusko. Máme 1,5 milióna vojakov, čo je viac ako USA. Ale s slabým outputom, pretože každý uh, si to robí po svojom. Máme 38 rôznych eh, typov transportérov, obrnených transportérov. Overhead náklady sú 80 keď eh, by sa to navýšilo na tie 2%, 2 z HDP členských štátov, tak by mohli mať všetci aj orchester na pochodovanie. No a eh, čo rada príjme na výskum, vývoj a obstarávanie, tým by sa dalo ušetriť veľmi veľa peňazí. To znamená, že by sa s tým dal docieliť výsledok väčšej účinnosti, čo dalo všetkým členským štátom rovnakú úroveň bezpečnosti, pretože Európska únia bude mať budúcnosť len vtedy, keď každý člen bude mať pocit, aj Poliaci, aj Rumúni, pobalské krajiny a ostatné, že majú rovnakú kvalitu bezpečnosti ako ostatní. A takto dlhodobo funguje. A to sa podarí len spoločne so synergickými efektami a tým posunieme aj na to, keď budeme robiť všetko spoločne. A nie všetci za seba. Ja možno trochu preháňam, ale myslím, že základná myšlienka je jasná a treba aj jasne ukázať, už som to raz povedal na zasadnutí so poslancami národných parlamentov, a to je jasne populistom ukázať, populistom, ktorí nie sú len napravo, ale hospodárske a sociálne politiky niekedy veľmi naľavo. Treba jasne ukázať, že nechceme žiadny centrálny európsky štát. A to parlament jasne povedal vo svojom uznesení, nechceme centralizmus, nechceme štát, centralizovaný európsky štát v súčasnej fáze rozvoja a chceme na európskej úrovni lepšie riadiť to, kde Európa prináša pridanú hodnotu. A chceme a, a sme tak, alebo to máme takú, u nás máme štruktúru federálnu, regiona, regióny, národné štáty. No, dnes to znamená regióny, národný štát a Európa. A treba jasne povedať, že Európa nenahrádza národné štáty. A my musíme mať veľký záujem o to, aby aj regióny zohrávali dôležitú úlohu. Ja som z federálnej krajiny a preto je to pre mňa ľahké povedať, ale odolnosť voči krízam a schopnosti možné s týmto nie je to otázka história tradície, ale aj účinnosti by to všetko vzájomne fungovalo. No a myslím, že s výborom regiónov alebo výbor regiónov by mal mať väčší vplyv na oboch zákonodarcov, parlament a radu. A my si musíme uvedomiť, ako by sme to mohli lepšie zorganizovať tak, aby aj vaše poznatky prispievali k zákonodárnej a legislatívnej práci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za toto jasné vyjadrenie. A teraz Jo Leinen, dostávate slovo, nech sa páči, vážený pán predseda. Ja som veľmi rád, že som nazad vo výbore regiona a som veľmi rád, že niektorí kolegovia, s ktorými som tu stretal v polovici 90. rokov, sú stále tu. Sú teda daný výbor regiónov. Ja v každom prípade nechcem opakovať to, čo povedali moji dva kolegovia. Rozhodnutie parlamentu a orientácia parlamentu o orientácii parlamentu, o rozhodnutiach parlamentu do budúcnosti Európskej únie. Ja možno prinesiem nový aspekt do výmeny dnes po obede. Krem mandátu v parlamente ja sa aktívne podielam na živote občianskej spoločnosti a predseda European Movement International, International lebo som to vždy, bol som v minulosti minister životného prostredia, ja bol som činný aj v MVOčkách, mám rád občianskú spoločnosť, pretože myslím, že politici potrebujú podnet občanov, no a to spojenie s občanmi, s životom a prácou je veľmi dôležité. No a preto Myslím, že tá oslava v Ríme je veľmi dobrou príležitosťou, aby sme prezentovali Európu. Ako viete, Európske hnutie s európskymi federalistami, skupinou federali- eh, spínali v parlamente a mnohí ďalší, keď si žiadame o pochod za Európu 25. Ja sa v Ríme, no ja som viackrát v živote demonstroval za Európu, bolo to už dlho, Naposledy, kedy si spomínam, ehm, bola veľká, demokra- eh, veľká demonstrácia v NIS a potom nič. Teraz je rok 2017 a myslím, že je na čase, aby sme opäť vyšli do ulic a bojovali za Európu. Pretože stačilo, keď sa pozriete do hlavných miest, kde európska myšlienka sa zneužíva klamstvami, ohváraním a preháňaním toho našich problémov a vyvádzaním zlých záverov, že sa treba vrátiť k nacionalizmu, obnoviť eh, pohraničné kontroly medzi, medzi štátmi EÚ, zničiť euro, vystúpiť z EÚ. Bohužiaľ vidíme v príklade Veľkej Británie. Je na čase bojovať za Európu, a ten boj je potrebný. Pred dvoma rokmi som bol na Majdane, na Ukrajine a stále na to mám to v živej pamäti, keď si spomeniem, koľko európskych zástav tam vialo. Ukrajinskí filozofi hovorili, že v niektorých členských štátoch sa pálila európska vlajka, polnospodári, pretože Rusko bojkotuje polnospodárske výrobky, takže oni spálili európsku vlajku, pretože nemohli predávať paraveky do Ruska, pričom e, na Ukrajine zomierali ľudia za európsku vlajku, pretože chcú, chcú náš životný štýl. Čiže niektorí zomierajú za Európu a niektorí pália európsku vlajku, pretože sa im niečo nepáči nepáči sa im to, čo sa robí v politike. No a vidím, že v ostatných týždňoch, hlavne pro, po referende vo Veľkej Británii, ľudia vyčkávajú, veci, ktoré počúvame Donalda Trumpa, a ktoré počúvame Vladimíra Putina, celá propaganda, ktorá oslabuje dôveru voči európske inštitúcie, európsku spoluprácu, je na čase Hm, opätovať eh, ten boj. No a rád, že eh, jedna mladá rodina začala pred týždňami demonstrácie eh, každú nedelu v desiatkách miest vychádzajú ľudia do ulic, no a z ohľadu na voľby a myslím, že musíme do toho zapojiť čo najviac krajín, ako je len možné. Elmar a Guy sú súčasťou. Vytvorili sme novú čiansku organizáciu s názvom Civico Európa. Pracujeme na tom celý rok a prezentujeme 7 pilierov koncepcie pre Európu. Spomeniem len dva alebo tri. Poprvé demokracia, participácia a ja samozrejme patrím k tým, ktorí chcú, aby mesta a regióny v Európe bol mali oveľa väčšie kompetencie a právomoci v rozhodovacích procesoch v Európskej únie. A to musíme urobiť, pretože to občania chápu. No a ak spoločne sa angažujeme za rozvoj EÚ, tak sa nám podarí veľa. No a či sa týka samotných občanov, ja som spolu spravodajca pre reformu európskych eh, volieb. Je to náročná téma, pretože nemáme žiadne európske voľby, ako vieme. Máme 27-28 národných eh, volebných zákonov, kandidátok a tak ďalej. Nemáme európske voľby a ja myslím, že to je trochu umelé, nie je to reálne. No a druhá vec, teda demokracie, kultúra a, demokra- eh, kultúra a vzdelávanie. Ak sa vzájomne nepoznáme, ako môžeme spolu nažívať a Erasmus pre všetkých má byť reálnym programom. Nebude nás to stať viac ako miliarda eur, čo je dnes miliarda eur. By sme presvedčili len študentov, ale aj tých, ktorí pracujú, aby išli do inej krajiny EÚ a nabrali tam skúsenosti nejaké kultúrne šeky pre mladých, aby dostali nejakú sumu na to, aby mohli zažiť eh, rôznorodú kultúru v Európe. A eh, samozrejme hospodárstvo, sociálny pilier musíme eh, sa vyhybať daňovým rajom a zabezpečiť istotu a bezpečnosť. No a Juncker, keď vystúpil na plenárke, Biele kniha otvoril knihu o budúcnosti Európy no a táto diskusia je otvorená minimálne do konca tohto roka. Je, rada decembri mala prijať závery. A ja by som chcel vyzvať mesta a regióny, a hlavne mesta, aby diskutovali e, na radniciach v budúcnosti Európy, aby sa stretli občania a občianské spoločnosť, a aby rokovali o tom, aké smerovanie chceme pre Európu, Európsku úniu. A ja som veľmi rád, že začíname tým, túto debatu opäť dnes na plenárnom zasadnutí výboru regiónov. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. My tie diskusie na radniciach, hlavných mestách, mestách realizujeme, no a bohužiaľ takže naši rečníci majú iné zasadnutie, takže musia odísť. My budeme môcť teraz o tom hovoriť a vypracujeme krátku správu. Takže máme ešte ďalšiu polhodinku k tomuto bodu. Ďakujeme našim hostom. Ja na zastúpení Sárska Musíme 18. otvoriť rovnako diskusiu, ako dnes sa ospravedlňujeme sa, meškali sme, ale pôvodný plán bol od 17. do 18. Dobre. Ak to chce začať Michael, Michal Schneider, 3 minúty, vážený e, pán predseda, to bude najzvláštnejší príspevok do diskusie. E, ktorý kedy bude mať v živote, budeme hovoriť medzi sebou, alebo môžeme ukončiť túto rozprávu. Čo na to hovoria kolegovia? Pani Marajny, čo hovoríte vy? That's up to the... To je samozrejme na členoch, aby rozhodli. My to mali naplánované, malo to 18.30, ale ale o tejto téme sa uskutoční rozprava na májovej plenárke, e, kde bude podpredseda komisie Katajnen a Oettinger. Budeme o tom hovoriť. No a naplánujeme to tak, aby oni sa vyjadrili na základe vašich príspevkov, takže my môžeme, nemusíme to diskutovať medzi sebou, môžeme kľúčové vyjadrenia jednotlivých skupín. Brať takže čo si, čo chcú predseda politických skupín Michal Schneider. Ja navrhujem, aby sme neuskutočili rozpravu, ale v máji budeme hovoriť o Bielej knihe. Čiže včera som, ako som sa dozvedel včera, a budeme hovoriť ešte o niečom, čo je dôležitejšie, o našej stanovisku o budúcnosti rôznej politiky, pretože toto je zásadná diskusia o konkrétnych veciach a, a a výbor regionov. No, k tomuto veľmi dôležité to je stanovisko. A ďalší predsedov politických skupín, pretože chcete pokračovať v diskusii, alebo a súhlasím Bart Samersa. Ja súhlasím s múdrymi slovami pána Schneidera. E, tentokrát múdrymi slovami. Kaťuška Maríny. No, io comprendo per tutti noi è un po' imbarazzante interloquire, era interessante interloquire. Rozumiem to, pretože to pre nás, pre všetkých trochu násilné debatovať e, o jednotlivých pozíciách, ktoré prejavili europoslanci, ale teraz sa môžeme pokúsiť o nejaký postoj, že zanecháme politické postoje a skúsime si rozdebatovať podstatu tejto bielej knihy. Nazdávam sa, že by bolo dobré, keby sme nechali stopu po našej politickej pozícii. To by mohlo byť užitočné. ja súhlasím s pánom Schneiderom. Myslím, že bolo lepšie presunúť to na neskôr. Dobre, a ešte je tu jeden z študentov, Tabea Vyš. Vypočujeme si vás. Myslím, že toto je výborná príležitosť zahľadiť sa do budúcnosti. Áno, dobrý deň. Ja som Tabea Vich, som študentkou politických vied, histórie a filozofie z Maastrichtu. Spolu s ďalšími spolužiakmi eh, sme v ním si zobrali hlasovania referendum o Brexite ako moment, že naše generácie sa nemôže už len prizerať, vznikla pozitívna iniciatíva ako protinávrh či všetkým euroskeptikom a pesimistom. Náš projekt sociálnych médií Why Europe má zastup 9 krajín s nulovým rozpočtom, ako to robíme a čo robíme. Chceme jednoducho, konkrétne formulovať výhody EÚ pre jednotlivcov, vystupovať inkluzívne tak, aby sme oslovili čo najviac ľudí. Našim kredom je vždy za, nikdy proti. V každom z našich príspevkov sa snažíme povedal na otázku, prečo Európa a tým už um, sme dokázali osloviť viac ako 150 tisíc ľudí na alebo dokážeme osloviť viac ako 150 tisíc ľudí na Facebooku týždenne a um, viac ako 30 tisíc ľudí denne na Twitteri. Rovnako je dôležité tvoriť platformu pre dialog, sme otvorení všetkým názorom na základe toho, že cesta späť k národným štátom nemôže byť riešením. Nechceme nejako propagovať aktuálnu verziu EÚ, ale myslíme, že ju treba reformovať, ale že pôjde to len spoločne. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Thank you very... Ďakujem pekne. Predseda navrhol, aby sme odročili eh, túto diskusiu na majovú plenávku. Eh, Máme tu eh, stanovisko, ktoré sme nemohli prijať pred dvomi hodinami. Teraz ho takto eh, príjmem a potom prejdeme k ostatným eh, stanoviskám. Kolega Van Karsel Siso príde o chvíľu. Veľmi stručne pán Rujon a potom ešte dvoch pripustím k slovu. Ďakujem, pán predseda. Ja by som si želal, keby sme mohli už odteraz hovoriť o tejto téme a spustiť tento proces e, vlastne kladenia otázok a zisťovania situácie medzi našimi občanmi a potom tento dialog s občanmi, ktorý sme vo Francúzsku spustili, už sa uh, uskutočnilo asi 14 v, vo Francúzsku. Minulý týždeň to bolo v E, Taliansku. Ja si myslím, že by to bolo dobre takto sa obrátiť na občanov a potom by bolo dobre, keby sme tieto dotazníky od občanov dostali aj od mestských rád. Chceli by sme mať okolo 12 tisíc odpovedí do konca roku. Nemôžeme teda čakať do budúceho zasadnutia. Musíme začať už teraz a musíme sa ubezpečiť o tom, že naše e, naše pozície by nemali byť považované za nejaké lobistické alebo záujmové, ale malo by to byť jednoducho politické dotazníky a potom by mali byť e, predložené e, politickým e, inštanciám Európskeho parlamentu a rady. Začneme teda pracovať a spustíme plán Reflecting Europe. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán Van Love. Ďakujem, pán predseda. Ľutujem, že dnes nemôžeme viesť rozpravu mm, najmä z toho dôvodu, že tá téma je aktuálna práve teraz. Pán komisár Juncker prednedávnom predsa predstavil Bielu knihu. Je mi skutočne ľúto, že si ty teraja spíkry nenašli čas je veľká škoda, že museli odísť. A nie je to poprvýkrát. Už sme to zažili eh, na predchádzajúcich plenárnych zasadnutiach a Obávam sa, že to vedie k tomu, že sa zvýši pasť medzi eh, inštitúciami európskymi a medzi občanmi. Musíme diskutovať vtedy, keď je to aktuálne, keď je to aj pre občanov aktuálne a nemôžeme si dovoliť odročiť túto rozprávu o ďalšie mesiace. Takže veľká škoda. Kolega McCarthy Ďakujem, pán predseda. Áno, počujem, čo eh, hovoria ostatní, že by sme mali eh, počkať, ale eh, kohezná politika je osobitnou ideou. V maj budeme hovoriť aj o štruktúrálnych fondoch a potom, pokiaľ ide o komunikáciu, je to piatý bod na program. Myslím si, že musíme viac toho vyniesť smerom navonok ohľadne Európskej európskeho projektu. E, nemôžeme čakať do e, mája, do júna. Musíme jednoducho vyslať toto posolstvo. E, podporujem, čo povedal pred kolega. Mali by sme komunikovať o Európe a teraz ďalšiu hodinu a potom aj v máji. Zdá sa, ako keby sme nevenovali dostatočnú pozornosť celej komunikácii. Nemôžeme prepájať túto mm, štruktúralnú politiku a komunikáciu. Dovolte mi, aby som, vás, eh, aby som vám pripomenul, že eh, šestko eh, stanovisko k zdravotnému systému sme mali prevz, prebrať neskôr. Na pol siedmu už máme naplánovaný bod programu číslo 9, kde máme na programe stanovisko k inteligentnej špecializácii, eh, kedy sa k nám pripojí eh, pán eh, Valkarsel eh, Sizo. Takže podporili eh, to všetci piati predsedovia, že odročíme túto rozpravu na majovú plenárku. Tam si naozaj dostatočný čas ponecháme k dispozícii. Môžeme sa takto dohodnúť. To je jediný spôsob, ako dodržať aj ten časový harmonogram, ktorý máme na dnes a aj na zajtra. Takže sa dohodneme tak, že teraz túto diskusiu ju prerušíme a budeme pokračovať v diskusiách o bielej e, knihe a tiež o koheznej politike na našej majovej e, plenárke. Takže ďakujem. Je to teda takto dohodnuté e, krátke video na záver a potom Birgit Sakradeus poprosíme, aby sa nám, k nám pripojila za predsedníckým stolom. right. Now we'll take. Uh, hello, welcome. Item, uh, we go back to item six. Vrátime sa k bodu 6. Integrácia, spolupráca a výkonnosť e, systémov zdravotnej starostlivosti. Máme tu pani spravodajkyňu Birgitu Sakredeus. Poprosím ju, aby nás uviedla do problematiky tohto stanoviska. Je tu pomerne veľa pozmeňovacích návrhov, potom pristúpime k e, hlasovaniu. Ide o nasledovné výbor regionov tu vypracoval stanovisko z vlastnej iniciatívy. Komisár Adrikaitis, zodpovedný za zdravotníctvo, nám oznámil, že s tým súhlasí s takýmto stanoviskom. O, o, chceme sa podrobne zamerať na situáciu v oblasti e, zdravia v členských štátoch. Začali sme už e, koncom minulého roka správou o e, stave zdravotnej starostlivosti, z ktorej vyplynulo, že sú pred nami ešte mnohé výzvy zdravie a zdravotná starostlivosť, ako aj pán komisár už povedal, je e, v kompetenciách členských štátov. Európska únia tu žiadne kompetencie nemá. Avšak zdravie ako také je v našej kompetencii. Tam by sme mali niečo robiť, najmä z pohľadu e, toho, pred akými problémami sa nachádzame. Tieto problémy e, by mali byť riešené predovšetkým na lokálnej a regionálnej úrovni. Dôležité je, aby obyvatelia mali dobrý prístup k zdravotnej starostlivosti. Niekedy e, sledujeme aj e, tendenciu k nadmernému využívaniu e, zdravotníckých služieb. Musíme sa zamerať presnejšie aj na chronické ochorenia. Ide o to, že naše ekonomické systémy nie sú vždy postačujúce pre zabezpečenie plnej miery zdravotnej starostlivosti aj pre chronicky chorých ľudí. Musíme eh, sa postarať o to, aby na primárnej úrovni eh, bol k dispozícii, bola k dispozícii postačujúca ponuka eh, zdravotnej starostlivosti a opatery. Takže viac sa zamerať na toto a tiež na prevenciu komisiu. A vtedy sa nám bude viesť lepšie všetkým u nás doma. E, najmä e, pokiaľ ide o seniorov, tam sú veľké výzvy, ako chceme v tejto oblasti postupovať e, v budúcnosti. Je potrebné postarať sa o dobrú spoluprácu medzi všetkými úrovňami, ktoré majú dočinenia s zdravotnou starostlivosťou o seniorov. Tiež musíme zlepšiť možnosti pre pacientov, aby sami mali e, lepší a väčší vplyv na svoje zdravie, aby sme aj my sami prevzali zodpovednosť za e, vlastné zdravie. Takže toto bude v budúcnosti tiež dôležité. Ďalšia výzva spočíva v tom, že máme akutný nedostatok opatrovateľského personálu. Všetci, ktorí sa touto problematikou zaoberali, určite vedia, že dnes je komplikované e, získať e, opatrovateľský personál, takže je potrebné stimulovať e, mladých, aby sa učili aj tieto povolania. Veľký význam má aj program Erasmus, v rámci ktorého by sa opatrovateľský a ošetrovateľský personál mohol lepšie navzájom podporovať. Digitálna technika, to je tiež nádej do budúcnosti. Dúfame, e, že aj táto oblasť bude lepšie prepracovaná do budúcnosti. Mnohí už e, majú na svojich smartfónoch aplikácie, ktoré im umožňujú nájsť e, dobrú starostlivosť a opateru. To je najmä dôležité v riedko osídlených oblastiach. Komisia sa zaoberala aj rezistenciou na antibiotika. Aj tejto problematike sa musíme ďalej e, viac venovať. V tomto stanovisku tiež vítam existenciu siete pre lepšiu špecializáciu, pre lepšiu, lepšie prepojenie pri e, veľmi špecializovanej zdravotníckej starostlivosti. Treba sa pozrieť aj na to, aké, e, aký druh zdravotnej starostlivosti je v tom ktorom prípade indikovaný. A prejdime k pozmeňovacím návrhom. Na tri z nich by som chcela e, osobitne reagovať. Máme tam pozmeňovací návrh číslo 3. Tu e, konštatujem, že u utečencov e, môže často dôjsť k psychickým újmam a ochoreniam. Naformulované je to veľmi všeobecne, pretože nechcem, aby e, sme boli príliš e, špecifickí, preto som teda chcela e, to trošku voľnejšie a všeobecnejšie naformulovať. Pozmeňovací návrh číslo 6. V ňom ide o to, že zdravotná starostlivosť, ak má byť dobrá, musí e, vychádzať zo vzájomnej dôvery medzi pacientom a lekárom. Dnes si pacienti môžu sami zvoliť lekára, ktorému dôverujú. Preto sme e, tu vyjadrili e, svoje zamietnutie k tomuto návrhu 6 Pozmeňovací návrh 7, e, aj tu požadujeme, aby bol zamietnutý. E, zdravotná starostlivosť nie je vždy financovaná len z verejných zdrojov. V mnohých e, štátoch, ako určite dobre viete, existujú systémy e, poistenia, ktoré sú v tomto prípade e, využívané. A tieto systémy nie sú financované len z verejných zdrojov. Takže navrhujeme zamietnúť pozmeňovací návrh číslo 7. Ďakujem vám za vašu pozornosť a ďakujem aj e, môjmu expertovi Erik Kovi, ktorý mi bol naozaj veľmi nápomocný a teším sa na dobrú diskusiu s vami. Má niekto pripomienky, alebo môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu. Budeme teda dobre hlasovať k eh, hlas, pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Niekto, niekto e, návrh bol e, prijatý. Pozmeňovací návrh 2, e, to je návrh spravodajkyne 2, ak teda bude prijatý, tak odpadá dvojka. Kto je za? Proti? Takže e, toto bolo schválené, dvojka odpada, pozmeňovací návrh trojka, e, spravodajkyňa je proti, hlasujeme za trojku, kto je za, proti, väčšina je za, takže bol návrh schválený. Pozmeňovací návrh 4, e, na návrh spravodajcu. Eh, kto je za návrh spravodajky, nehlasujte prosím. Kto je proti, nikto bol eh, schválený, takže štvorka odpada. Pozmeňovací návrh Pozmeňovací návrh spravodajky nejak bude schválený odpada. Peťka, hlasujte, kto je za návrh spravodajky. Neďakujem. Kto je proti? Nikto. Takže to bolo schválené. Pozmeňovací návrh 6 pán Pedersen. Ďakujem, pán predseda. V Dánsku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 robíme aj štúdie o spokojnosti pacientov. 85% pacientov je spokojených a tí nespokojní uvádzajú chýbajúce informácie ako nedostatok. Z tohto dôvodu navrhujem, aby náš pozmeňovací návrh bol prijatý, pretože je to blízke tomu, čo si želajú pacienti. Pacienti si želajú informácie, informácie skôr, než sú prijatí do nemocnice Takže preto prosím o schválenie. E, e, áno, pán Petersen, chcela by som vás upozorniť na to, že tu hovoríte o, e, o patrovateľstve, o zdravotnej starostlivosti v Mm, e, zdravotníckých zariadeniach. Nie e, všetci sú ale e, prijatí do týchto zdravotníckých zariadení, ktorí sú ošetrovaní aj v rámci primárnej starostlivosti, takže to nezodpovedá realite, čo navrhujete. Pán Bor, Myslím si, že to nie je dobre naštilizované. Situácia v Spojenom kráľovstve je veľmi podobná, ako je situácia v Dánsku. Môžeme eh, sa prostredníctvom webovskej stránky Eh, môžeme si vyhľadať nie len nemocnicu, ale eh, môžeme si aj eh, lekára vybrať, ktorý nás bude ošetrovať. Takže toto už máme takto zabezpečené. A myslím si, že toto znenie tu nie je presné, pretože neodzrkadľuje aktuálnu situáciu v niektorých členských štátoch. Dobre, ďakujem pekne. E, budeme o tom hlasovať. Kto, ho, e, kto je za tento pozmeňovací návrh, prosím hlasujte. Kto je proti? Budeme hlasovať elektronicky k tomuto pozmeňovaciemu návrhu 6. Kto je za a kto je proti, hlasujte elektronicky. Spravodajkyňa je proti. I've lost my this, so can you turn it a bit so this? So that I can see what is. Oh, Yeah. Okay, we can uh, close. Končím elektronické hlasovanie. Väčšina je proti, takže návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 7, spravodajkyňa je e, kto je za, hlasujte, kto je proti. Väčšina je proti, takže tento návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 8, nie je proti. E, kto je za? Pán Petersen, nech sa páči. Ďakujem. Podľa môjho názoru e, tento e, návrh je podobný ako od Florence Nightingale. Ak sa všetko bude realizovať tak, ako sa tu eh, píše, tak by sme eh, mnoho mladých mohli získať. Dúfam, že túto eh, vetu by sme mohli vypustiť. Ak chceme rekrutovať a robiť nábor pre mladých ľudí, musí sa to udiať inou formou a inými spôsobmi, nie len takouto formou apelovania na spoločného ducha súcitu pani spravodajkyňa. Keď som hovorila so zastupcami tejto siete, pýtala som sa, čo máme urobiť v rámci tohto bodu, aby nedochádzalo k úniku opatrovateľov z východnej Európy do západnej Európy, lebo toto nie je solidárny postup, že teda máme takéto rozdiely medzi opatrovateľským e, personálom e, v zdravotníckom sektore. Takže e, túto otázku som položila a zastupca komisie mi povedal, že dúfa, že táto angažovanosť pre európske solidárne zbory budú viesť k tomu, že ľudia budú ochotní ochotní eh, pracovať aj v iných eh, krajinách. Vieme, že eh, mladí ľudia sú ochotní pracovať v rámci zdravotnej starostlivosti aj v Afrike a vieme si tiež predstaviť, že budú aj ľudia, ktorí budú pripravení pracovať v iných krajinách v Európe. A my by sme radi túto solidaritu podporili. Tiež myslíme, že v sektore starostlivosti je mnoho mladých, ktorí by o to mali záujem, takže to by bola jedna časť starostlivosti, ktoré to by sme sa mohli zahranične zahraničí inšpirovať a tiež v iných oblastiach, v iných častiach Európy sa dá pracovať a zbierať e, inšpiráciu, ale v tomto dokumente sme poukazovali na túto e, možnosť. Ďakujem pekne, budeme musieť o tom hlasovať. Spravodajkynia je proti, kto je za, hlasujte. Ďakujem pekne. Proti. Väčšina je proti, takže to bolo zamietnuté. Pozmejúci návrh 9. Spravda kňa je za. Kto je za, hlasujte. Proti. Nikto, bolo to schválené. Pozmejúci návrh spravodajkyne číslo 10, ak to bude prijaté, tak pôvodný návrh číslo 10 je bezpredmetný, takže kto je za návrh spravodajkyne, hlasujte. Proti. Nikto, takže bol schválený. Čiže teraz pristupujeme k záverečnému hlasovaniu. Stanovisko znení pozmenúcich návrhov. Kto je za toto stanovisko, hlasujte. Ďakujem pekne. Proti. Jeden. Zdržali sa. Takže bolo to schválené. Gratulujeme pani spravodajkyne. Okay, we are ready to move to the... Dobre, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, čo je stratégia pre inteligentnú špecializáciu. No a vítam nášho bývalého predsedu, podpredsedu Európskeho parlamentu Valkarsela Sisa na naše zasadnutie. Oh, As well, uh... A rovnako by som chcel pozvať spravodajcu Mikla Ilucha, aby prišiel medzi nás za predsednícky stôl. Yeah, sure. OK, Uh... Dobre, takže... Čakáme na spravodajcu. A dovolte mi povedať jednu dodatočnú vec ktorá s týmto pekne súvisí a to je cena Európskeho hlavného mesta pre inovácie. Zajtra to udelí pána komisár Moedas, ale keďže prispievajú k tomu mesta a regióny, chcel informovať našich členov, takže chcela by som vás informovať vopred, zajtra to bude spustené, mohol by som vám povedať, eh, aké sú kritória, ale oficiálne je, bude férové, keď zajtra bude nás oficiálne informovať, no a pošlem vám lista o tejto súťaži v minulosti. Predchádzajúcim hlavným mestom inovácií bol Amsterdam, predtým Barcelona a teraz eh, nasledovať šieste, takže ja chcem povedať, že súťaž je veľmi tvrdá. Dozdávací ceremoniál sa organizuje v spolupráci s nami na našich priestoroch. Bolo viacero finalistov a traja víťazí získali cenu. To veľká finančná čiastka. Rozdeľovanie výsledkov vytvárania nejakého nástroja spolupráce na základe rozvoja v nových mestách alebo v víťazných mestách. Takže zaoberajte sa tým a informujte naše mestá a regióny o možnostiach účasti. No a dovolte mi teraz sa dať slovo spravodajcovi na krátky úvod k stanovisku. No a sme veľmi radi, že medzi nami je Kersel Siso, on bol spravodajca, on je spravodajca e- Európskeho parlamentu o stanovisku. No a my môžeme zaoberať teraz tým, čo vidíme z nášho pohľadu Európskeho výboru, aké mohli byť ďalšie kroky v inteligentnej špecializácie, nové tendencie, celú Európu, takže spolupráca, učenie, budovanie partnerstiev na základe inteligentnej špecializácie. Takže Mikel Irucho, nech sa páči, máte slovo. Okay, thank you. Mr. President, I will... Ďakujem pekne, pán predseda. Pokračuje po španielsky. Eta gainera ore, ore bat da niretzat, hemen Nafarroko ordezkari bezala, lehenengo aldiz erakunde honetan guri hizkuntzan euskara. Uh eh, ja som rád, že v tejto inštitúcii môžem hovoriť mojim jazykom po baskicky a som veľmi rád, že o tom môžem hovoriť o, e, o RIS. A stratégia Európa 2020 hovorí o stratégii, ktorá by mala byť udržateľná a v každom okamihu by to mal byť náš cieľ a z toho potom vyplývajú ďalšie série cieľov, zamestnanosť, e, socializácia, energie a ďalšie oblasti, v ktorých treba konať. Táto stratégia e, inteligentnej špecializácie má byť modelom, ktorý by sme mali e, vniesť do viacerých oblastí ekonomickej činnosti a do rozvoja, pretože e, tu hovoríme o regiónoch, ktoré majú veľmi veľké výhody. Špecializácia E, prinesie nové veci a výhody pre rozvoj regiónov a špecificky e, rozšíri zdroje, ktoré už sú dosť zredukované v konkrétnych oblastiach. Tu hovoríme o prvom kroku, avšak cieľom je mobilizovať a e, jednoducho zdroje a podporovať medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu. Zároveň tu ide aj o podporu európskeho priemyslu vo všeobecnosti prostredníctvom e, projektov, na ktorých sa bude spolupracovať a ktoré sa priblížia tejto oblasti tzv. trojitej vrtule. Ako bolo povedané, od roku 2003 máme podmienky ex ante, e, ktoré nutia e, všetky regióny, aby aplikovali tieto stratégie inteligentného rozvoja. E, my potrebujeme ekonomický rozvoj a potrebujeme podporovať zmeny v tejto oblasti vo všeobecnosti, avšak musíme rešpektovať rôznorodosť. Minulý rok v decembri E, vlastne e, sa ukázalo, že v Európe existujú dva typy členských štátov. Malé štáty a tie, ktoré nevedia, že sú malé. A preto považujeme túto správu za veľmi dôležitú pre oblasť výskumu a inovácie. V rámci 7. rámcového programu sa skonštatovalo, že je potrebné podporovať synergiu inovačných systémov. A myslím si, že toto nám slúži ako ilustrácia e, toho, čo tu hovoríme. Navara sa stala akýmsi laboratóriom takýchto projektov, ktoré sa realizujú v našom technologickom centre. Medzi tým e, tu sa buď vybudovali, alebo sa budujú ďalšie štyri centra, ďalšie štyri pokusné laboratória. V Európe sú to investície, ktoré nepresahujú 50 miliónov eur. A to znamená, že my E, Európania sme do týchto laboratórií investovali. Ale pozrieme sa, ako to robia v USA alebo v Číne. Tam majú v každej krajine jedno laboratórium takéhoto typu. A je isté, že e, vlastne každý región e, má právo na svoju slobodu a táto sloboda má byť rešpektovaná. A tento typ investícií by sa nemal robiť bez dialógu, ktorý by tomu predchádzal ja si myslím, že toto je príklad, ako vytvárať synergie, aby sme zlepšili podmienky v európskej ekonomike. Oveľa e, potrebnejšie ako kedykoľvek predtým je dôležité prejsť na vyššiu úroveň spolupráce spolu s tými regiónmi, schop, ktoré sú schopné vytvárať túto synergiu. To znamená skutočné hodnoty na regionálnej úrovni e, a to prostredníctvom vzájomnej výmeny výskumníkov, infraštruktúr, ktorých výsledkom by mala byť e, oveľa väčšia miera excelentnosti v európskych projektov, čo by viedlo k zlepšiemu umiestneniu v globálnom svete. Jeden z otcov zakladateľov povedal, že európska konštrukcia sa bude robiť krok za krokom a toto je jeden z príkladov, ako môžeme naš, priniesť naše vlastné zrnko, pie, zrnko piesku do budovania tejto Európy. V súčasnosti ešte neexistuje taký región, ktorý by mohol vyvíjať e, túto výskumnú, výskumnú politiku bez vzájomnej spolupráce. Okrem toho, že táto spolupráca umožňuje vyhnúť sa duplicite, e, vy, vy, umožňuje využívanie štrukturálnych fondov a to je méta všetkých E, európskych inštitúcií a vrátanie výboru regiónov. Ďakujem všetkým za pozornosť. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Valkáserovi Sisovi. Nech sa páči. A to bude Teraz tu už počujeme rozličné jazyky zo Španielska. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda vážený pán Markula, vážený pán podpredsa, podpredseda, pán Lambert, dámy a páni, drahý Michael, e, všetkým vám ďakujem za túto správu. Priatelia a priateľky, veľmi dobre viete, že pre mňa je to veľkou cťou, že tu môžem byť prítomný na zasadnutí vášho výboru, ktorého členom som bol takmer 20 rokov a ktoré ktorému som predsedal predtým, ako som sa stal poslancom Európskeho parlamentu. Takže ja sa medzi vami cítim ako doma. Dámy a páni, e, nepoviem vám nič nové, keď poviem, že Európa prechádza ťažkým obdobím, veľmi ťažkým obdobím. A v roku 2017 e, keď si pripomíname 60. výročie podpísania rímskych zmluv, je veľmi veľa, možno až príliš veľa víziev, ktorým musíme čeliť. E, výstup e, Veľkej Británie z Európskej únie, boj proti terorizmu, alebo aj znepokojujúci nárast populizmu. Na to musíme reagovať väčším množstvom komunitárnych politík, e, reagovať na problémy občanov a inštitúcie sa musia viac priblížiť k občanom a preto vy, miestne a regionálne orgány, ste vitálnymi aktérmi tohto procesu, pretože vďaka projektom a ktoré vďaka pomoci e, komunitárnych fondov sú spúšťané v regiónoch, e, ukazujú ako Európska a ukazujú ako Európska únia dokáže budovať lepšiu budúcnosť. A v tomto zmysle by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som zopakoval svoju podporu a môj záväzok voči tejto inštitúcii. A pripomínam, že som ochotný nielen ako člen e, výboru pre regionálny rozvoj, ale aj ako podpredseda parlamentu, ktorý má na starosti práve vzťahy medzi Európskym parlamentom a výborom regiónov. Dnes popoludní hovoríme o veľmi dôležitej téme, ako sú stratégie a špeciali- e, inteligentné špecializácie. A to je naozaj kľúčový okamih, pretože v máji tohto roku Európska komisia e, e, zverejní oznámenie o týchto stratégiách a e, potom teda vlastne naše rozhodnutie bude viesť tomu, aby E, komisia takisto študovala situáciu a návrhy miestnych a regionálnych samospráv. Stratégia inteligentnej špecializácie bola e, komunitárna stávka na podporu vytvárania kvalitných pracovných miest a budúcnosti a dáva našim regiónom možnosť zmodernizovať sa a transformovať sa v oblasti inovačných a konkurencieschopných technológií. E, tento návrh, ktorý správy, ktorý pripravil pán Ilucho, rieši e, hlavné e, oblasti, ktoré nás teraz znepokojujú. Napríklad potreba, aby stratégie boli regionálne a v žiadnom prípade nie na úrovni národnej. Rovnako je tu potreba podporovať viacúrovňové riadenie, a začlenenie viacerých sektorov do procesu vytvárania takýchto stratégií. Rovnako je dôležité uskutočňovať revíziu, priebežnú revíziu týchto stratégií a presadzovať participa participatívny e, proces a monitoring, ktorý by mal byť transcendentálny a mal by viesť k efektívnemu fungovaniu týchto projektov. Ako náhle budeme disponovať výsledkami, tak sa môžeme poučiť aj z ich implementácie. Spravodajca tiež zdôrazňuje význam zvýšenia synergie, podporovania medziregionálnej spolupráce, nárast klastrov a hodnotových reťazí, tak aby regióny mohli zdieľať a vymieňať si dobré skúsenosti, podporovať projekty a E, znásobovať svoje úsilie, e, aby sme dosiahli konkurencieschopnejšiu ekonomiku a kvalitné pracovné miesta. Na záver chcem povedať e, a zdôrazniť odporúčania správodajcu počas tejto priebežnej revízie a špeciálne by som chcel zdôrazniť revízny proces a, spôsob, a proces prispôsobovania sa vrátanie e, postupov financovania Horizont 2020 a Junckerov plán, ktoré by mali byť vlastne na stole v tomto období. Dámy a páni, priatelia a priateľky, tento projekt návrhu správy výboru regiónov je súčasťou konštruktívneho e, procesu vylepšovania stratégií. E, viacročný finančný rámec 20 2014-2020 eh, s koheznou politikou a s pozíciami ex ante vlastne eh, reagoval na správu Európskeho parlamentu a eh, podporuje sa tam implementácia a nárast inteligentnej špecializácie, ako aj zlepšovacie procesy, a ktoré by mali za cieľ zlepšiť celkovú efektívnosť Teraz táto správa navrhuje dodatočné vylepšenia, ktoré treba vziať do úvahy, najmä zo strany Európskej e, komisie, ktorá by ich, ma, ich mala zohľadniť v budúcej komunikácii. A pokiaľ ide o správu v Európskom parlamente, ja som zorganizoval konzultačné stretnutia s regionálnymi európskymi sieťami a s rozličnými nezávislými európskymi expertami ich profesie e, samozrejme veľmi obohatili našu prácu a boli súčasťou eh, záverečného uznesenia Európskeho parlamentu. A na záver vám chcem tlmočiť môj záväzok pokračovať v rozvoji a efektívnej implementácii koheznej politiky Európskej únie vo všeobecnosti. A nazdávam sa, že E, toto rýchle zamyslenie sa e, prinesie nejaké návrhy a výsledky a dopad e, budú mať veľký význam pre debatu o budúcnosti regionálnej politiky. A musíme vždy vychádzať z toho, že táto politika solidarity a kohézie sa musí nachádzať v strede a v centre záujmu a v centre samotného raison d'être Európskej únie. A verejné konzultovanie, ktoré spustila Európska e, komisia o RIS-3 a e, treba povedať, že my očakávame a ja očakávam s veľkým záujmom jednotlivé príspevky k tejto téme. A rovnako ako aj budúce oznámenie komisie, ako aj Ďalšie akcie, napríklad e, júnové zasadnutie v Helsinkách a ďal, ako aj ďalších aktivít, my potom na základe ich výsledkov budeme môcť analyzovať spoluprácu výboru regiónov a môžeme takisto využiť túto príležitosť na zorganizovanie dodatočných aktivít, aby sme mohli naďalej podporovať koheznú politiku a adekvátnu implementáciu stratégií inteligentnej špecializácie vo všetkých európskych regiónoch. Ďakujem vám za pozornosť. Right, uh, thank you. Uh... Ďakujem vám. Chce sa niekto z členov vyjadriť? Pán McCarthy, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi dôležité stanovisko my si musíme uvedomiť, že touto stratégiou sa zaoberáme už dva roky a je to tiež aj veľmi dôležité stanovisko. My podporujeme inteligentnú špecializáciu, ale musíme ju viac využívať aj pre ďalšie dopady na spoločnosť. My tu máme rozličné platformy pre výmeny názorov a máme tu aj ďalšiu knihu o inovačných centrách a inteligentná špecializácia je veľmi dôležitá, najmä e, v tejto súvislosti. Tie inovačné centra sú akýmisi majákmi Minulý rok sa komisia tiež začala zaoberať finančnými prostriedkami na inteligentné špecializácie. Je potrebné zrealizovať analýzy SWOT a ja by som tiež chcel poblahoželať spravodajcovi k tomuto vynikajúcemu stanovisku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem a ja by som chcel teraz predložiť jeden návrh. Jedna z kľúčových oblastí je to, že vy ste sa v parlamente tiež zaoberali aj výskumom a my chceme podporovať regióny, ktoré zdieľajú určité spoločné ciele a boli by sme radi, keby tieto regióny využili inovácie na rozvoj svojich regiónov. To znamená, že by sme mali aj naďalej objasňovať, ako tieto e, programy inteligentnej špecializácie fungujú. Nazdávam sa, že E, s tým potom môže e, pracovať aj spravodajca. A rovnako môže aj implementovať tieto stratégie. Je veľmi dôležité spracovať závery stanoviska. My nemôžeme našu prácu ukončiť, keď tu bude toto e, stanovisko chválené. Až potom sa môže začať spolupráca s Európskym parlamentom a závery stanoviska sa musia začať zavádzať do praxe. Pán spravodajca, želáte si ešte vyjadriť sa k tomu, čo tu predniesli jednotliví členovia? Najskôr budú hovoriť ešte jednotliví členovia. Ďakujem. Áno, a ja som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho stanovisko s ktorým viac menej súhlasím. Aj som predložila rozličné pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú jedného bodu, kde mám iný názor a síce tie inovačné e, stratégie pre inteligentné špecializácie e, na, nás viedli k tomu, že sme urobili veľký krok vpred. To ja nepopieram. Myslím si však, že rovnako aj regióny by mali obmedziť, by nemali, pardon, obmedziť svoje ďalšie postupy tak, ako to e, požaduje nariadenie. Ja sa nazdávam, že táto stratégia e, pre inteligentnú špecializáciu je predovšetkým otázkou miestnych subjektov a aktérov. A my musíme rozhodovať o tej najlepšej ceste, preto si myslím, že ďalšie predpisy vyplývajúce z nariadení sú kontraproduktívne, pretože nám obmedzujú manevrovací priestor. Preto sme proti tomu, keď komisia chce obmedziť náš manevrovací spôsob, priestor. Bohužiaľ, návrhy spravodajcu neboli akceptované a my o týchto záležitostiach v našich regiónoch naďalej diskutujeme. Chceme si zachovať svoju slobodu rozhodovania o tom, čo má inteligentná špecializácia v jednotlivých regiónoch znamenať. Pán spravodajca, želáte si sa k tomu vyjadriť a potom budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Ja si myslím, že je isté, že táto správa, tak ako povedal pán Valkáser, prichádza v veľmi dôležitom okamihu, dva dní predtým, ako vyprší lehota verejnej e, konzultácie komisie e, dva mesiace pred oznámením komisie a ja dúfam, že E, komisia sa bude môcť zúčastniť samitu v Helsinkách v júni. To je na jednej strane. Na druhej strane je rovnako isté, že e, táto správa bola konzultovaná s mnohými regiónmi. Ja som delegátom môjho regiónu tu v Bruselu a kontakty, ktoré mám s ostatnými delegátmi, ktorí zastupujú ostatné regióny, je veľmi, e, e, veľmi trvalý a permanentný a v zmysle, že v žiadnom e, okamihu slovo regulácia, e, e, kde e, vlastne toto slovo zmizlo z mnohých správ a toto slovo regulácia znam, je akýmsi synonymom alebo znamená rovnako obmedzovanie, ale e, flexibilita e, tu bola zachovaná a e, to je potrebné zdôrazniť, že e, toto je naozaj e, jedna vec veľmi dôležitá. Nehovoríme tu len o regiónoch, my tu hovoríme aj o celoštátnej úrovni, aj o tom, ako sa tieto veci vlastne rozdeľujú medzi jednotlivými štátmi. A to nielen na národnej úrovni. Treba si však uvedomiť, že v Európe je obrovská miera diverzity a veľmi veľa regiónov žiadalo o väčšiu podporu, najmä zo strany Európskej komisie, aby mohli aplikovať, rozvíjať, implementovať svoje vlastné špecializačné stratégie v oblasti inteligentnej špecializácie. A čo žiada táto správa? Žiada väčšiu jasnosť, lebo už v roku 2014 vlastne E, sme povinne museli začať e, robiť kontrolu ex ante a teraz, keď sa aplikujú štrukturálne fondy, mnohé regióny, napríklad malé regióny, ktoré majú malé zdroje alebo ďalšie regióny žiadajú väčšiu podporu a najmä žiadajú si vysvetlenia od komisie, pokiaľ ide o kroky, ktoré musia vykonať, aby správne implementovali túto ristres a ďalej ešte máme, stojíme tu pred e, vysvetľovaním, čo je to stratégia Ristres. Je to regionálna stratégia, ale Európa potrebuje, aby tieto Ristres e, slúžili aj na e, podporu vzájomnej vzájomnej pomoci v rámci regiónov a medzi regiónmi. Čiže nemali by obmedzovať ani kapacitu, ani flexibilitu regiónov. Treba e, dosiahnuť to, aby všetky regióny v Európe mohli držať krok a implementovať tieto všetky požiadavky. Okay, now... Ďakujem. A teraz sa chcem ešte poďakovať pánovi De Sisovi. Ďakujem vám e, za to, že ste sem prišli. A teraz budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Uh, začneme pozmeňovací návrh číslo 1. Spravodajca je za, kto je za. Hlasujte. Ďakujem pekne. Proti. Väčšina bola za, takže to bolo schválené. A druhá vec je jazykový pozmeňujúci návrh. Týka sa len gréckej verzie, takže technicky to je vybavené. Pozmeňujúci návrh číslo 4 Spravodajca je za, kto je za? Prosím, hlasujte. Pozmeňujúci návrh 3. Spravodajca je za, kto je za? Hlasujte. Ďakujem pekne, proti. Väčšina bola za, takže to bolo schválené. Pozmeňujúci návrh 4. Spravodajca je za, kto je za? Hlasujte, proti. Niekto, takže to bolo schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 5 za Hlasujte. Proti. Väčšina je za. To bolo schválené, takže si návrh 6. R spravodajcu. A bude prijatý, tak 6 bude bezpredmetná, to je za. A návrh spravodajcu proti. Nikto. Alebo jeden. Ale bolo to schválené. Takže 6 je bezpredmetná. si návrh číslo 7. R ak bude prijatý, tak 7 a 8 sú bezpredmetné. Kto je za pozmeňujúci návrh spravodajcov? Proti? Ale väčšina bola za. Takže to bolo schválené. Takže 7 a 8 sú bezpredmetné. 9 za. Spravodajca je za. Proti? Takže to bolo schválené. Číslo 10R ktorý sa týka 10, 11, 12, 13 a 14. Kto je za hlaso- návrh spravodajcu, hlasujte proti. Nikto, tak to bolo schválené. 10, 11, 12, 13, 14 sú bezpredmetné. Pozmeňujúci návrh číslo 15, spravodajca je proti. Kto je za, hlasujte. Proti. Väčšina bola proti, takže to bolo zamietnuté číslo 16. Spravodajca je za, kto je za, hlasujte. Proti. Väčšina bola za, takže to bolo schválené. 17 a 18 sú identické, takže o nich eh, budeme hlasovať a eh, bloka. Spravodajca je proti, kto je za. Proti. Zdrali sa, väčšina bola proti. Takže bol zamietnutý. 19. Spravodajca je za, kto je za, hlasujte proti, väčšina bola za, takže to bolo schválené. Teraz eh, ústny kompromis eh, spravodajcu k 20, 21, 22, 23. Spravodajte nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, eh, rád by som sa vyjadril, pretože je tu kompromis na poslednú chvíľu a ten, ktorý ukazujete, na monitoroch a ide tam o indikaty, regulatory, to slovo zmizne z textu a tiež meníme slovo ensure za encourage. Je slovo regulatory e, bude vyškrtnuté a ensure je namiesto encourage. Takže kto je za ústny kompromis spravodajcov, hlasujte proti. Nikto. Takže to bolo schválené. 20, 21, 23 sú bezpredmetné. Ďalší, ďalší ústny kompromis 23 a 24. A spravodajci, nech sa páči. Je to teraz na monitoroch, môžeme o tom hlasovať, kto je za ústny kompromis. Hlasujte, prosím. Ďakujem pekne. Proti. Ústny kompromis bol prijatý. Takže Ostatné sú bezpredmetné. 25. Opätovne ústny kompromis bude prijatý, tak 25, 26, 27 sú bezpredmetné. Je to na eh, monitoroch, môžeme to hlasovať, kto je za kompromis, proti. Takže to bolo schválené, 25, 26, 27 sú bezpredmetné. Pozmeňujúci návrh spravodajcov 28, 28 R bude prijatý, tak 28 je bezpredmetná. Kto je za pozmeňujúci návrh spravodajcu, hlasujte. Ďakujem proti. proti. Nikto, takže to bolo schválené. Teraz 29, spravodajca je za, kto je za, hlasujte. Proti. To bolo to schválené. 30 za, proti. To, takže to bolo schválené. 31 Spravodajca je za. Kto je za? Hlasujte. Proti. Väčšina bola za, takže to bolo schválené. 32. Spravodajca je za. Kto je za? Hlasujte. Proti. Všetci boli za, takže to bolo schválené. 33, ak bude schválený, tak 34 je bezpredmetný, kto je za, pozmeňujúci návrh 33, proti, väčšina bola proti, takže budeme, takže to bolo zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 34, správodajca je za. Kto je za, hlasujte. Ďakujem proti. Väčšina bola za, takže to bolo schválené. Pozmeňujúci návrh správodajcu 35R bude prijatý, tak 35, 36 sú bezpredmetné. Kto je za návrh spravodajcu, hlasujte proti. Nikto takže bol schválený. 37, spravodajca je za, kto je za, hlasujte. Proti, väčšina bola za, takže to bolo schválené. 38, <clears throat> spravodajca je za, kto je za, hlasujte. Ďakujem proti, väčšina bola za, takže to bolo schválené. Ďalej 39 a 40, ústny kompromis na monitoroch. Kto je za? Hlasujte. Schválený. 41. Spravodajca je proti. Kto je za? Hlasujte. Proti. Takže väčšina bola proti, takže bol zamietnutý. 42. Spravodajca je za, kto je za, hlasujte. Proti. Väčšina bola za, takže bol schválený. 43, spravodajca je za. Kto je za, hlasujte. Proti, väčšina bola za, takže to bolo schválené. Pozmejúci návrh spravodajcu 44R nebude prijatý. 44, 45, 46, 47, 48, všetky sú bezpredmetné, takže kto je za pozmúci návrh spravodajcu, hlasujte. Ďakujem pekne proti väčšina bola za, takže to bolo schválené. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu alebo spravodajca. spravodajca, ale veľmi stručne. e, laguntza edo horrelako mm, komite bat. Dobre. Tu zriadenie, no, zamýšľať sa nad zriadením výboru a chceme, aby niečo ďalšie, to, to nie je len bot, ale tak sa objavilo, chceme, aby eh, bol vytvorený príslušný tým, aby sa to aj používalo. Dobre, ďakujem pekne, takže budeme hlasovať o tomto 49, kto je za, proti, nikto, takže to bolo schválené. A teraz budeme hlasovať o celom stanovisku znení pozmeňujúcich návrhov, kto je za, ďakujem proti, nikto, zdržali sa, Takže jednomyselne to bolo schválené a gratulujeme spravodajcovi. I'll have uh, two announcements. Dva oznámenia. Poprvé je to fotograf uh, vonku pred sálou. Um, môže urobiť fotky nových členov zostane e, do 9. respektíve do konca a na e, záver plenárky e, máme organizovanú prijatie v priestoroch výboru e, regionu, výboru regionu, takže tam e, bude e, recepcia. Teraz odovzdávam predsedníctvo Karl Heinzovi. Mm, a, a, ten harmonogram v eh, Ríme si vyžaduje, aby som tam eh, bol prítomný. Sú tam rôzne stretnutia k problematike digitalizácie, digitálny eh, deň, rôzne podujatia v piatok a, a budem sa v mene vás, vás všetkých zúčastňovať aj veľkých aktivít v sobotu. Takže Karl Heinz, prosím, aby si prevzal predsedníctvo. Ďakujem.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 Excusez-moi, j'ai la parole. Dear colleagues, let's go on and start with the last point. Milí kolegovia, začneme posledným bodom programu dnes. Návrh uznesenia výboru regionov o prioritách k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2018. Kto sa hlasí o slovo? Nikto, to je veľmi dobrý začiatok. Takže môžeme pokračovať pozmeňovacími návrhmi. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? proti, zamietnutý. Pozmaňovací návrh 2. Albert, e, máš slovo. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento pozmeňovací návrh by sme mali podporiť ale e, piliere, o ktorých e, hovoríme v pôvodnom e, bode, trvalo udržateľný rast sú už v stratégii pre, pre Európu 2020 Mali by sme hovoriť o konkurencie e, schopnosti a o výsledkoch e, bielej knihy. E, je to zatiaľ len biely papier, nič viac, nie je to ešte žiadne špecifické stanovisko k tomu. Takže ja by som radšej zotrval na tom znení, ktoré už je prijaté v dokumente, ktoré podporujeme. Hlasia sa ešte ďalší kolegovia o slovo? Nie, tak môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to elektronicky. vote is closed. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 5. Neprepačte, máte slovo. Chcel by som, pán predseda, požiadať kolegov, aby podporili tento pozmeňovací návrh v e, tomto pozmeňovacom návrhu chceme utvrdiť tie pravidlá, ktoré sme už prijali v minulosti na výbore regionov. Vieme, e, že e, boli e, asymetrické šoky v minulosti a my určitým spôsobom musíme odpovedať na takúto situáciu. Takže neviem, čo by bolo neakceptovateľné na tom, že by sme na konci bodu 4 doplnili toto znenie. Takže dúfam, že kolegovia podporia tento pozmeňovací návrh. Hlási sa ešte niekto o slovo? Nie, takže hlasujeme. Kto je za? Proti? Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Vote is clo- closed. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Prepačte, Albert. Prepačte, že sa stále hlasím o slovo, pán predseda. Kolegovia, už sme mali stanovisko takéhoto druhu k stanovisku o viacročnom finančnom rámci a na nedávnom stretnutí sme tiež prijali znenie, ktoré e, nachádzate v tomto návrhu, ktorý e, žiadame prijať v rámci štvorky. Takže podpo- požiadam vás, aby ste podporili tento návrh. Ďakujem pekne. Kto je za? Kto proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Albert. Pán predseda. Mali sme Bielu knihu o budúcnosti Európy. E, v nej sa nachádzajú e, scenáre, e, kde sa spomína aj kohezná politika, ktorá je ústredným pilierom pre výbor regiónov a to už po dlhé roky. Takže z tohto dôvodu dúfam, že budeme môcť prijať doplnenie týchto vied do nášho návrhu, aby sme zamedzili e, oslabenie koheznej politiky. My nesúhlasíme s týmto doplnkom po obsahovej stránke. To môže byť síce v poriadku, ale nepatrí to sem. A e, už sme sa dnes dohodli na tom, že v maji sa budeme podrobne e, zaoberať bielou knihou. Tu vlastne strieľame do prázdna, tak povediac. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nie, takže pristúpme k hlasovaniu. Kto je za? Kto je proti? Hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Proti? prijatý. Pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Proti? Hlasujme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 16. Kto je za? Proti? prijatý. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 20, ak bude prijatý, 21 a 22 sú bezpredmetné. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Takže postupme k pozmeňovaciemu návrhu 21. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 22. Kto je za? Proti? prijatý. Pozmeňovací návrh 23. Ak bude prijatý, 25 je bezpredmetná. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 24. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 25. Kto je za? Proti? Hlasujme elektronicky. aussi un compromis, mais qui, qui, qui le propose Vote is closed. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 26. Tam máme orálny, kompromisný, ústny, po, kompromisný návrh e, na monitore ho môžeme vidieť. Ak bude tento kompromisný návrh prijatý, e, tak 26 bude bezpredmetná. Kto je za tento kompromis? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 27. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 28. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 29. Kto je za? Proti? Hlasujeme elektronicky. Et je ne vois pas. Ah, ok. C'est ça mon problème. Avant, ça se voyait en bas. Oui, oui. Close, the vote is... Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 30. 30. Kto je za? Kto je proti? Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 31, kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 32, kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 33, ak bude prijatý, pozmeňovací návrh 34 bude bezpredmetný. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 34, kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 37. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 38. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 39. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 40. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 41. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. E, návrh bol schválený. Pozmeňovací návrh 44. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 45. Prepačte. Albert. E, moja posledná prihláška do diskusie, pán predseda. Nemôžeme pokračovať takže budeme ad hoc sa zaoberať opatreniami týkajúcimi sa humanitárnej e, pomoci a tak ďalej. Obchodovanie s e, ľuďmi je e, niečo, proti čomu striktne sa zasadzujeme a to, čo sa tu navrhuje, je v súlade s tým, čo sa deje aj v Európskom parlamente. Navrhuje sa, aby komisia navrhla legislatívne opatrenia v tejto veci, takže dúfam, že kolegovia podporia tento pozmeňovací návrh. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Hlasujme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. A teraz pristúpme k záverečnému hlasovaniu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. A teraz môžeme ukončiť dnešný program a odobrať sa na recepciu. Zajtra začíname ráno o 9.